Mesdames, Messieurs, nous reprenons nos travaux après une courte interruption d'été. Dobrý deň, prajem dámy a páni. Po tejto kratšej prestávke v lete začíname s našou prácou opäť. Ešte sa nevrátili všetci naši kolegovia, ešte chýbajú niektorí kolegovia, takže budeme sa snažiť využiť ten čas, ktorý máme k dispozícii, čo možno najúžitočnejšie. Chcem vás všetkých srdečne pozdraviť a privítať a požiadať vás o kľud miestnosti. A chcem vás pozvať aj k tomu, že by sme spoločne sa pustili do práce. Začína tu rok, ktorý je pre rozpočtový výbor e, prináša za sebou veľmi intenzívnu prácu a začínajú tu rokovania, hlasovania, o ročnom rozpočte. Takže znovu nás čakajú rokovania medzi tromi inštitúciami. Chceme sa k tomu viacročnému finančnému rámcu vyjadriť tak, že by sme na obdobie ďalších 7 rokov dospeli k spoločnému konsenzu. Už ste dostali dnešný program, máte ho pred sebou. Chcel by som vás upozorniť na nasledovné Spravodajcovia sa vyjadrili tak, že by bod 7 až 10 tam je viacero stanovísk a preto boli tieto posunuté. To isté sa týka aj bodu číslo 24. Ide tu o pozmeňovací návrh, pokiaľ ide o nariadenie prispôsobovacieho fondu na globalizáciu. To ešte sa netýka rozpravy. Takže ešte by som chcel povedať toľko že vzhľadom na časové záväzky, ktoré máme a ktoré majú viacerí z našich kolegov, by sme žiadali o následovné to početné hlasovanie, ktoré je pred nami. Pretože, ako viete, náš výbor sa musí vyjadriť k nariadeniam, v rámci ktorých sú gestorskými výbormi ostatné výbory, ale aj nášho výboru sa to týka. Takže z tohto dôvodu by som presunul hlasovanie na čas 9.40 zhruba. Takže pred hlasovaním sa budeme venovať tomu najdôležitejšiemu bodu. To je bod číslo 4, Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013, všetky oddiely. Budeme sa venovať stanovisku spravodajcu Giovanni Laviu, Pozrieme sa na to, ako vyzerajú naše pozmeňujúce návrhy k rozpočtu na rok 2013. Ostatné body dnešného programu pre dnešné dopoludnie sa vlastne začnú preberať až po samotnom hlasovaní a k tomu patrí aj krátke predstavenie štúdie, ktorá vám bola rozdaná a ktorú máte aj v dokumentoch v zložke. Ide tu o vplyvy vytvorenia niektorých európskych agentúr, aký to má vplyv na európsky rozpočet. A v neposlednom rade budeme mať stretnutie predsedov na po konci stretnutia tu vo výbore o 12.30. Tam budeme hovoriť o prerozdeľovaní správ pretože to musí sa udiať čo možno najrýchlejšie. Obsahové politické otázky, ktoré sa tu budú prerokúvať. Takže to stretnutie o 12.30 je stretnutím koordinátorov a na tom sa všetci koordinátori musia stretnúť. Takže to je všetko k bodu číslo 1 z mojej strany. Ak nemáte pripomienky, tak môžeme prijať pre dnešný program, pokiaľ ide o oznámenia, tie si môžete prečítať v newsletteri, nebudem sa tomu venovať bližšie. Pokiaľ ide o bod číslo 3, schválenie zápisnice, schválenie zápisnice z posledného stretnutia 12. júla, to ešte sa musí skompletizovať, musíme tam uviesť a tomu ešte nebolo tak, že projekt kúpy budovy vo Vilniuse, v rámci ktorého agentúra rodovej rovnosti má nájsť svoj prístrešok, tak podľa správy našej mimoriadnej spravodajkyne pani Holmajerovej sme sa boli uzhodli, že k tomu nevyjadrieme stanovisko a toto sa musí formálne zapracovať ešte do zápisnice tejto schôdze a tomu ešte zatiaľ nebolo tak. Takže týmto dávam slovo našim dvom spravodajcom, pánovi Lavíjovi a Derekovi Vogenovi. Ide o rozpočet na rok 2013. Giovanni, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V útorok bude rada v Štrasburgu hovoriť o stanovisku ohľadne rozpočtu, ktorý sa 24. na Rade pre všeobecné otázky prijal. Keď sa pozrieme na správy z Korepera, tak tam vidíme celkom konkrétne zásahy, predovšetkým pokiaľ ide o platobné záväzky, je tam 1,1 miliardy a 5,9 miliardy, pokiaľ ide o platby. A to znamená minus 3,8 Z toho pracovného dokumentu, ktorý ste dostali v ostatných dňoch, môžete vyčítať, my sme teda v tomto dokumente chceli dať najavo, že aké stanovisko táto rada prijala. Treba povedať, že rozpočtové prostriedky porovnaní z roku 2012 budú silno redukované. 2,7 tam sú e, škrty vo výške 2,7 v porovnaní s minulým rokom. Čiže ak to porovnáme, tak to je 2 menej e, pri záväzkoch a platbách. Avšak to vedie k určitému problému, pokiaľ ide dôveryhodnosť ako Európskej únie a my ako parlament to nemôžeme nechať nepovšimnuté. Jedna vec je jasná. Rok 2013 je posledným rokom viacročného finančného rámca a to je vlastne koniec tohto programovacieho obdobia a v týchto rokoch vlastne sa budú musieť sa musieť predložiť platby za celé obdobie a všetky tieto zmluvy, ktoré pre celé obdobie boli, sa musia dokončiť, dotiahnuť do konca. Ak sa tam zistí určitá úroveň platby, ktorá bude pod úrovňou, ako sme očakávali, to ide tu viac, o viac ako 5 miliard v porovnaní s tým, čo vlastne komisia vlastne vo vlastnom návrhu považovala za správne. A v tomto kontexte vidíme aj list pána Baroza na predsedov alebo predsedov vlád členských štátov a tam sám vyjadruje svoju obavu, pokiaľ ide o postoj rady k rozpočtu na rok 2013. Okrem toho musíme brať do úvahy aj závery rady, poslednej rady, tesne pred letnou prestávkou, na najvyššej politickej úrovni tu bolo rozhodnuté, že musíme robiť všetko potrebné na to, aby sme zaznamenali a podporili rast v Európe. Avšak ja nemám ten dojem, že by stanovisko Rady pre všeobecné otázky k rozpočtu 2013 bolo skutočne v tomto duchu, pretože myslieť si, že môžeme urobiť niečo na jednej strane pre rast a pracovné príležitosti, tak to je v záveroch rady, a na druhej strane krátiť práve tie rozpočtové riadky, ktoré hlavne sú spojené s týmito cieľmi, tak to ja nepovažujem za rozumné. Ja si uvedomujem ťažkú situáciu, ktorú musí zvládať každý členský štát v rámci vlastného hospodárstva, ale odpoveď na otázku, ako ďalej, je viac Európy, nie menej Európy. Čiže my sme kritickí na návrhy rady, avšak nemôžeme to nechať iba pri tom, že budeme kritickí. Musíme našu pozornosť upriamiť v tom zmysle, že celkom jasne objasníme, aké priority sú pre nás dôležité v tomto danom kontexte, v tom zmysle, aby sme potom zo strany Európskeho parlamentu mohli predložiť pozitívnu, aby sme dostali pozitívny návrh rozpočtu. Ja tu hovorím predovšetkým o dôveryhodnosti Európy, ale Nehovoril som tu ešte o tých záväzkoch. To sa netýka teda len záväzkov, ide tu aj o dôveryhodnosť nás, zástupcov ľudí, občanov, vo vzťahu k tým, ktorí nám tento mandát dali. A občania očakávajú práve v týchto ťažkých časoch od nás to, že tie peniaze, ktoré máme k dispozícii, budeme investovať rozumným spôsobom potrebným spôsobom. V tom zmysle, že tieto prostriedky investujeme tak, aby sa problémy riešili, problémy, ktorými, ktorým čelia občania každý deň. A to súvisí s rastom a rozvojom Európy. Problém nezamestnanosti predovšetkým mladých, to je to, čomu sa musíme venovať. To sú priority súvisiace s našim mandátom. Zastávam názor, že tieto ciele musíme podporovať aj v rámci rokovaní o rozpočte. A z tohto pohľadu je jasné, že kategória, ktorá si zaslúži najviac pozornosti je oddiel 1a. Tam je výskum, inovácia, investície do malých a stredných podnikov a mládež. V tomto zmysle by som chcel predovšetkým za pomoci kolegov zo sekretariátu a výboru posilniť tie rozpočtové riadky projektov, ktoré súvisia s posilnením rastu a vytváraním pracovných príležitostí. Sú tu veľké absorpčné kapacity ešte. Nemali by sme dávať peniaze do tých kapitol, kde sa nemôžu minúť. Musíme sa pozrieť na tie stropy, ktoré máme, ktoré sú stanovené a tieto stropy sú platné pre viacero rozpočtových riadkov. V poslednom roku musíme si uvedomiť, že to je posledný rok tohto plánovacieho obdobia. A pokiaľ ide o platby, tu komisia predložila prehľad za rok 2012 a v tomto kontexte dúfam, že sa uskutoční medzi inštitucionálne stretnutie, kde budeme spolupracovať aj s radou a tu sa iste dozvieme jasnejšie otázky, pokiaľ ide o potreby platieb a záväzkov. V porovnaní s tým, čo sa udialo na poslednom rozpočtovom rokovaní, tak musíme mať príležitosť urobiť patričné opatrenia, aby sa to neopakovalo. Ďalšia otázka súvisí aj s financovaním proces, projektu ITER. Riešenie tejto otázky pravdepodobne si bude vyžadovať e, diskusiu medzi jednotnými politickými skupinami. Vo vzťahu k tejto komplexnej problematike musíme čeliť veľkým otázkam, a očakávam podporu zo strany všetkých kolegov, všetkých politických skupín. Táto podpora bude veľmi potrebná. A preto vás aj v rámci diskusie rozpravy žiadam o to, aby ste predložili vaše návrhy, úvahy, aby sme spoločne mohli predložiť stratégiu, aby sme v októbri mohli prijať naše stanovisko v kontexte toho, čo očakávame v novembri. Ďakujem pekne, Giovanni. Pán Vogen. Vážený pán predseda, ja som chcel povedať pár slov ohľadne parlamentu a ostatných rozpočtových riadokov, za ktoré som ja zodpovedný. Ja viem, že toto je najmenšia čiastka rozpočtu, ale často je to veľmi kontroverzná čiastka, pretože ak sa pozeráte na vlastný rozpočet, tak niekedy je to skutočne ťažké vyhodnotiť to správnym spôsobom. Pokiaľ ide o rozpočet parlamentu, Snažíme sa dosiahnuť vyváženosť, aby sme zabezpečili rozpo- zodpovedný rozpočet, ale aby sme zabezpečili aj to, že parlament a členovia parlamentu budú možní pracovať efektívnym spôsobom, takže snažíme sa dosiahnuť toto ekvilibrium. Isti si pamätáte, že sme sa boli uzhodli na tom, že budeme sa snažiť dosiahnuť navýšenie o 1,9 do budúceho roku, čo je v súlade s tým, čo povedala aj komisia vo vzťahu k inflácii. Zatiaľ tam je vyčlenené Chorvátsko. A na to by sme urobili potrebné viaceré úspory v rozpočte, ktoré boli urobené a tieto úspory už boli konkrétne identifikované. Ide tu napríklad o zmrzenie diet členov parlamentu, a týka sa to aj iných rozpočtových riadkov, takže ja myslím si, že to dosiahneme celkom ľahko. Ale takisto si pamätáte na čo sme povedali, a to bol iba začiatok, pretože najviac úspor by sme mohli urobiť v tom zmysle, aby sme na, dosiahli to navýšenie rozpočtu v ďalšom roku vrát, od tých 1,9 vrátane Chorvátska. Výbor sa k tomu vyjadril celkom jasne, mali sme tu diskusie na úrovni koordinátorov, na úrovni víra a toto je náš cieľ. Našim cieľom je 1,8 vrátane Chorvátska. Na to, aby sme to mohli dosiahnuť, potrebujeme ďalších 9 miliónov eur úspor v rámci parlamentu, takže náš generálny sekretár ešte nepredložil možnosti úspory a dúfam, že sa tomu tak udeje, ale dúfam, že EPP a viaceré politické skupiny už sa zamýšľali nad tým, kde by sa tieto úspory dali dosiahnuť. Dúfam, že generálny tajomník príde s určitými myšlienkami, kde by sa týchto 9 miliónov našlo. Ak nie, tak myslím, že my ako rozpočtový výbor by sme mali identifikovať tieto možné miesta úspory. Snažíme sa dosiahnuť teda to navýšenie e, rozpočtu 1,9% vrátane Chorvátska. Čiže tu sa týka rozpočtu parlamentu. Pokiaľ ide o ostatné oddiely, nemali by sme zabúdať na úlohu ostatných inštitúcií, pretože tie sú takisto dôležité, tie majú vlastný rozpočet a vlastné ambície v rámci rozpočtu. Takže ja by som chcel požiadať, aby sme skutočne dosiahli tento číslo 1,9 Tie diskusie, ktoré sme mali s ostatnými diskusiami, väčšina z nich akceptovala tento návrh a snaží sa dosiahnuť dodržanie tejto úrovne. Avšak sú tu inštitúcie, ako napríklad Európsku sú pre vonkajšiu činnosť. Táto inštitúcia si uvedomila väčšie náklady, ktorými nepočítali napríklad nové budovy, chcú zlepšiť bezpečnosť, chcú zamestnať viac zamestnancov, tak sa zdá, že SVČ pravdepodobne predloží návrh, ktorý prekročí rozpočet a jeho navýšenie 1,9 Musíme jednoducho s nimi diskutovať aj ďalej, aká miera navýšenia pre nich by bola akceptovateľná. Avšak väčšina z tých inštitúcií EÚ dodrží túto rovinu. Dúfam, že nakoniec my aj ostatné inštitúcie dosiahneme práve túto úroveň 1,9. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán správdaca, ďakujem za kvalitu vašej práce, ktorá nám uľahčí záležitosť. Salvator Gariga požiadalo slovo, nech sa páči. Ďakujem, predseda. A ja by som chcel poďakovať obom spravodajcom za vynikajúcu prácu, hlavne kvôli tomu, že boli otvorení spolupráci, dialógu pre návrh tohto rozpočtu ktorý by istotne mal byť v parlamente vypracovaný konsenzuálne a práve v období, kedy kontroverzné cesty obrovských štátne, obrovského štátneho zadlženia spôsobujú veľké problémy a preto treba dávať veľmi pozor na rozpočet únie a inštitúcií. Treba byť koherentný, dôsledný. To myslím, že je veľmi dôležité. Platí to pre Európsku komisiu, aj pre nás v Európskom parlamente. Myšlienka spravodajcu je na jednej línii s komisiou. Je to mierny nárast, čo sa týka záväzkov, ale dostatočný nárast pre platby. Potrebujeme vyváženosť, pretože treba dostať našich úloh. Nesmieme sa ocitnúť v situácii, ktorá by viedla k tomu, že v priebehu nasledujúceho roku by dôležité programy, ktorých má účasť aj parlament, že tieto by sa dostali do nejakých ťažkostí a finančného tlaku. A preto treba v rámci záväzkov byť vytrvali voči rade. No a čo sa týka platieb, podporujeme tiež nášho spravodajcu Giovanniho La Viu, vlastné zdroje, to je veľmi dôležitá téma. Vo výbore pre rozpočet sme po dohode s radou predložili vlastný návrh, ešte sú ďalšie možnosti vyvíjať tlak, ktoré sme už využili aj v minulosti. No a v konečnom dôsledku uvidíme, ako budú, prebiehať rokovania, pretože rada istotne bude vystupovať tiež dosť reštriktívne. No a myslím tiež, že v parlamente nemôžem pri, pripustiť žiadne e, výnimky, pretože všetky inštitúcie, aj my vieme, že ide maximálne o 1,5-percentný nárast vrátane nákladov pre Chorvátsko. Čakajú nás nové povinnosti a úlohy a aj napriek tomu a ten rast bude dosahovať maximálne 1,5 Dobre, ďakujem pekne, Salvador. No, Aida Garia Sabel, ďakujem veľmi pekne, predseda. A ja by som chcel, chcela poďakovať Giovannimu Laviovi aj kolegovi Vonovi za vynikajúcu prácu, rovnako aj Salvadorovi za stanovisko v rámci nášho výboru. Vypočul si naše názory, neustále nás informoval. No a čo sa týka samotného rozpočtu komisie, tak na rade sa uskutočnilo tradičné čítanie bez nejakých eh, prekvapení. Samozrejme, že by bolo dobré, ak by rada jedného dňa vyknala rozumné čítanie, túto nádej, alebo tejto nádej sme sa stále nevzdali. Vieme, že lineárne eh, sa bude škrtať a šetriť kvôli finančnej kríze a obrovskému štátnemu zadlženiu v mnohých krajinách. Vieme, ako rada vystupuje, ako sa správa posledných 7 rokov, 2006, 2007. Sme zažili istý nárast, vyzerala, situácia vyzerala dobre, ale škrty, ktoré rada navrhuje, nejako nesúvisia s hospodárskou situáciou. Ale to v podstate už poznáme. No a preto skupina SAD navrhne pozmejúce návrhy s ohľadom na zlú hospodárskú situáciu. No a samozrejme nebudeme navrhovať pozmejúce návrhy, ktoré by prekračovali hranicu rozumných vecí v súčasnej dobe. A tá 1, hranica 1,9 sa dá zastúpiť ako isté vyrovnanie inflácie, aj keď eh, samozrejme existujú malé programy, ktoré by, ktoré by stačilo len trochu viac peňazí a dokázali by priniesť obrovské výsledky, ak by je trochu viac A Pre radu je tiež typické, že v prípade platieb sa niečo mení, a vždy sa niečo mení. Ja som počúval dokonca 6,8%, ale z toho nič nebude. Jednoducho kvôli tomu, že členské štáty, ktoré sú zastúpené na rade, vykonali vlastné výpočty alebo vykonávajú vlastné výpočty koncom roka a vystavia účet komisia málo kráti, pretože tam nebol vykonaný nejaký projekt, no a prostriedky neboli vyčerpané, ale 6,8% pre platby to je číslo, ktoré, s ktorým my samozrejme nesúhlasíme. Je to nepriateľné, je to číslo, ktoré nie je len takým nejakým číslom, eh, pri ktorom sa zamyslíme, či sa dá nejak dosiahnuť alebo nie, alebo vytvoriť. Treba vnímať aj roky predtým treba platiť alebo chce rada rozhodnúť, že jednoducho, sa, jednoducho platiť nebudeme. Toto je teda nepriateľné. Toto číslo je neakceptovateľné. No a komisia má čísla a údaje. My pracujeme len s číslami komisie. V minulých rokoch sme sa snažili približiť sa nejak rade, ale neustále sa objavujú problémy. Aj minulý rok s platbami. Programy a ich realizácia meškajú, pretože nie je dostatočné financovanie. No a preto je naše stanovisko jasné aj v prípade záväzkov. A to tiež znamená, že každá politická skupina sa musí zaoberať e, svojimi osobitnými bodmi, ale aj tak narazíme na návrh komisie 2,3 rady pre platby, to je nepriateľné. My musíme vystupovať eh, seriózne. Povedať, že toto číslo neakceptujeme. Ďakujem pekne. Jan Mulder, nech sa páči. Ďakujem pekne. Eh, v období úsporných opatrení, tak ako teraz, je veľmi jednoduché pre členské štáty povedať, že my musíme krátiť. Teda, že eh, Európska únia musí znižovať výdavky a rozpočet. To je nereálne, čo sa týka pladeb. Ja súhlasím eh, s kolegyňou, že platby vychádzajú zo eh, záväzkov, ktoré boli prijaté. No a keď eh, začneme dostávať účty, nedá sa povedať, že je nám hlúto, ale musíme znižovať platby, pretože šetríme. Ak chceme ušetriť, tak treba šetriť inde. No a to na rade sa nikdy neobjavilo. Videli sme e, nárast záväzkov e, v súlade s finančnými perspektívami 3 až 5 no a, plat, a nárast platieb je dôsledkom toho a preto si myslím, že otázkou je, aké realistické sú odhady komisie, a tým sa treba zaoberať. Ak chceme ušetriť peniaze, tak treba šetriť v oblasti záväzkov. Myslím, že je to dobré, že ak niektoré rozpočtové položky, línie, eh, roky neboli využívané, treba to zastaviť, netreba tam príjmať žiadne záväzky nové, ale čo sa týka zvyšku, treba dodržať dohody eh, z finančného výhľadu a treba vnímať, aké realistické sú návrhy komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Jan. No a ďakujem pekne. Ja by som chcela poďakovať aj spravodajcom, ktoré predložili k, teda za správy, ktoré predložili k stanovisku eh, rady, pretože je veľmi dobre vidieť, čo detailne rada urobila. Ja to pokladám eh, teda aktivity rady za eh, veľmi znepokojujúce, nie len z dôvodov, ktoré eh, tu už zazneli a ktoré, ktoré súvisia s tým, že treba dodržať záväzky a podporiť ich platbami. S tým samozrejme súhlasím, ale rada by som upozornila na to, kde sa objavili škrty. No a tu vidíme veľmi veľké pokritectvo zo strany rady, pretože rada, eh, čo oznámila, tak ako teda rada tvrdí, je zamerané na posilnenie európskeho hospodárstva a na podporu rastu, na budovanie nových pracovných eh, miest, vytváranie lepších eh, podmienok pre podniky a tak ďalej. Takže to sú všetko nástroje, ktoré súvisia s rastom. Ale potom v stanovisku rady k rozpočtu na 2013 je presným opakom. Najväčšie škrty sa uskutočnili v programoch spojených s inováciami, malými a strednými podnikmi, programami, ktoré priamo pomáhajú vytvárať nové pracovné miesta alebo pomáhajú ľuďom získavať nové schopnosti, vedomosti, aby si hľadali nové miesto. No a ja dúfam, že skupina, náš výbor to poria a my predložíme pozmejúce návery, ktoré sa budú snažiť nejak napraviť túto nezdravú situáciu a vrátiť sa k návrhu komisie v týchto kľúčových oblastiach. Ja dúfam, že naše diskusie na výbore budúci týždeň na plenárnom zasadnutí umožňa, dúfam, neviem, či to je vôbec možné, jasne a objasniť prečo a aké sú dôvody, preto aby rada útočila na túto časť rozpočtu EÚ, pretože ja mám podozrenie, že toto sú súčasti rozpočtu, ktoré rada, pre ktoré je jednoduché, teda jednoduché pre radu, budú byť škrty. No a, a príjemcovia budú ticho trpieť. Sú to univerzity, mládežnícke organizácie, alebo nezamestnaní, ktorí nedostanú peniaze na preškolenie a to je signál, veľmi nesprávny signál, ktorý rada vysiela. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Sidonia. George Lyon. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som tiež chcel sa pripojiť k slovám vďaky na adresu oboch spravodajcov. Hlavne by som chcel poďakovať Derekovi Vonovi, ktorý odvedol veľmi dobrú prácu. Výbor musí podporiť Dereka a povedať, že 1,9% je normálna sazba pre všetky inštitúcie. Dúfame, že predsedníctvo tento signál príjme. No a čo sa týka platieb, tak na posledných medziinstitucionálnych rokovaniach, sme to hovorili, tak rada sa do rozhovorov nezapájala a ja chápem, pochopil som to z toho, čo povedal Giovanni, a tak rada príde a aj vystúpi. Keď o tejto otázke platieb sme hovorili na posledných medziinstitucionálnych eh, zasadnutiach, tak eh, hovorili o tom, že čísla, ktoré používa komisia, sú založené na odhadoch, ktoré predložili samotné členské štáty. Takže čísla, ktoré boli predložené o platbách eh, z komisie, sú založené na odhadoch členských štátov. No a komisia nám povedala, že členské štáty práve na 20%, takže rada stále tvrdí, že neveria svojim vlastným číslom potom, čo boli zoškrtané a opätovne zoškrtané. Takže požiadali sme komisiu, aby zverejnila parlamentu dala odhady, ktoré prišli z členských štátov, tak aby sme pochopili, že na jednej strane e, členské štáty e, predkladajú čísla, kde žiadajú veľký, e, veľké nárasty a zvyšovania, potom na rade to škrta. Takže ja žiadam povedanie, že predtým, než sa stretneme s radou komisiou, a dúfam, že rada príde a detailne vysvetlí, ako si myslí, že komisia splní požiadavky členských štátov v nasledujúcich rokoch, ak rozpočet bude zoškodaný, pretože potrebujem, aby odôvodnili, prečo si myslia, že komisia môže zvládnuť znižovanie pladeb. Ďakujem pekne, George, Juta. Ďakujem pekne všeobecnom rozpočtu už nič ďalej nepoviem. Myslím, že všetci kolegovia už povedali to, čo bolo potrebné. Ja už nie som ochotná pýtať sa rady, prečo vôbec niečo robia, pretože oni nemajú žiadne odôvodnenia, ani nám žiadne odôvodnenia nevy, nevy, nedajú. Je to zbytočná námaha pýtať sa to neustále. Myslím, že treba spraviť to, čo pokladáme za správne, všetko ostatné nebude k ničomu viesť. Ale ja tu mám ešte jeden problém. Už o tom rozmýšľam včera večera, pretože som si myslela, e, či sa mi len niečo zdá, alebo niečo som nepochopila správne. Je tu rozpočet Európskeho parlamentu. Tu vo výbore sme prijali uznesenie, konkrétne 21. marca, kde sme sa dohodli a rozhodli, a dá sa to, dá sa to prečítať a preto uh, som si uvedomil, že sa mi nesnívalo, ja som, sa, ja som si to na to správne spomínala, 1,9% exkluzívne, alebo teda okrem veci, ktoré treba zaplatiť pre Chorvátsko. No a to je 1,9% nárast, to znamená, že sme museli znížiť naše požiadavky o 2,89%, takže 1,9% nárast s výnimkou Chorvátska. A to sme 29. marca prijeli na plene. A to všetko sme urobili potom, čo sme viac ako raz rokovali s predsedníctvom parlamentu. No a ak teraz náš spravodajca, naša skupina, ostatné skupiny, tieňoví spravodajcovia, ak teraz chceme niečo iné, ako budeme ďalej postupovať. Nedá sa predsa nejak eh, jednoducho zmeniť rozhodnutie parlamentu. No a chceme zachovať tých 1,9% a nejak novo, na novo o tom rokovať, no už neviem, ale jedna vec je tiež jasná. Ja a dúfam, že aj celá skupina bude za to, aby ESVČ vyšiel s navýšením rozpočtu 1,9% a viacej nič. Už dobre. Ďakujem pekne, Juta. Kolegovia, kolegovia, ja navrhujem, aby sme ukončili túto diskusiu, pretože musíme prejsť k hlasovaniu. Možno ešte jedna pripomienka. Musíme zabúdať na verejnú mienku. A lepšie bolo, aby sme upozornili na rozpory v rade. V rámci rokovaní s radou je toto naše, naše ESO, náš trumf. Napríklad rada 28. júla prijala závery jedna, čo sa týkala paktu pre rast, a povedali, že 108 že 100% eh, výkonnosti Európskej únie by malo ísť na rast a zvyšovanie schopnosti. O 3 o 3 týždeň neskôr vysadla rada a zoškrtali návrh komisie o rozpočtu tak ako to povedal už spravodajca a niektorí rečníci. To je predsa obrovský rozpor. No a mňa to trochu znepokojilo. No a preto som položil ministrom veľkej krajiny otázku, ako sa to mohlo stať. A povedali, že to sú oznámenie pre finančné trhy. No a keď som rovnakú otázku položil na plenárnom zasadnutí pán Rompojovi, čo znamená tých 180 miliard, tak na to neodpovedal. A ďalej som Barozovi napísal list. Komisár Levandovský zodpovedal moju otázku No a ja môžem povedať 108 eh, miliónov. To je len tak, eh, tak si len tak vymysleli tú sumu, nič to neznamená. No a ja už som v júni povedal, že všetci, ktorí, ktorí ich to zaráža, by sa tiež mali vyjadriť. No a ešte niečo k platbám. A to hovorím s vedomím a pred, pred zástupcami komisie. Dúfam, že prišli. Spravodajca povedal, že ešte raz sa sme sa mali venovať platbám spolu s predsedníctvom rady. No a ja nechápem, prečo komisia jednoducho nezverejní tie čísla. To sa nedá nikomu vysvetliť. Hovoril tam spravodajca, niektorí ďalší. Platby, ktoré navrhuje komisia na rok 2013, to je len súčet členských štátov, ale členské štáty si odporujú každý chce platby pre seba a potom začne niečo hovoriť, až keď uvidia súčet pre iných a návrhy pre iných. A komisia sa zachovala nezodpovedne a parlament by neurobil dobre, ak by im podporil komisiu. My musíme presvedčiť verejnú mienku. No a treba zverejniť tie čísla vy ste žiadali toľko a toľko a potom ste neboli spokojní s výslednou sumou. No už dobre, tak niečo musíme vyňať. A pár sto miliónov dáme, zoberieme tejto krajine, 100 miliónov tej krajine, tak aby každý členský štát si uvedomil, že ale pokiaľ nebudeme mať eh, k dispozícii všetky čísla, tak eh, nemôžeme presvedčiť ľudí. No a rovnako sa v júni stalo, že platby na roky 2012 neboli stanovené správne, tak aby sme... No, takže sa stalo, že pre rámcový program pre výskum sme boli takmer platobne neschopní. No až, až v závere sa nám podarilo nájsť, nájsť peniaze vďaka veľkému prevodu v lete. No a zrazu ako keby mávnutím čarovného prútika sme našli nové prostriedky. Ja nechápem, prečo komisia nejde na verejnosť, neobráti sa na médiá a nepovie, že celý, celý rámcový program Hrozilo platobná schopnosti, keď dní po hrade ak by na rade, alebo dva dní po rade oznámilo, že máme nejaké nové prostriedky verejne, tak by to malo už istý účinok. Samozrejme o pár týždňov opätovne zásadneme. Rokovania budú ešte ťažšie ako v minulosti, no ja som presvedčený o tom, že neustále budeme narážať a poukazovať teda na rozpory na rade a budeme sa musieť snažiť presadiť rozumnejšie stanovisko. Kolegyne, kolegovia, ja by som vás chcel požiadať, aby sme už viac o tom nehovorili aby sme prešli k hlasovaniu. A la demande du rapporteur. Takže na návrh spravodajcu začneme správou pána Rydiga. Activité des entreprises petites et... Ide tu o program za väčšiu konkurencieschopnosť. Oui. Ide tu o podporu malých a stredných podnikov. Mes chers collègues, vous avez tous votre carte de vote. Takže kolegyne, kolegovia, pevne verím, že máte hlasovacie kartičky so sebou. Takže máme tu príliš veľa členov za EPP. Takže najlepšie bude, keď ja nebudem hlasovať, alebo nestačí to? No a čo sa týka ostatných politických skupín, je tam všetko v poriadku? Takže je tu hlasovací zoznam o správe pána Rubiga a môžeme pristúpiť priamo k hlasovaniu. Takže na návrh spravodajcu Začneme správou pána Rubiga. Návrh 20. Spravodajce Zaza. Proti. Dva boli proti, zdržali sa dvaja schválené. A teraz návrh 21. Spravodajca je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa Dobre, elektronicky si to overíme. Ako som spomínal, nehlasujem. Takže otváram hlasovanie. Návrh 21. Hlasujte. Ešte stále môžete hlasovať. Takže hlasujte, prosím vás. 38 kariet. 35. 23 za, 11 proti. 1 sa zdržal. 20 schválna, návrh 12, spravodajca je za proti, dvaja proti, zdržali sa, jeden sa iba zdržal schválené. Teraz 22. To je návrh, v ktorom ide o čísla. A to je zásadný problém týka sa to tohoto pozmeňujúceho návrhu a neskôr sa to bude týkať ostatných správ. Pre všetkým e, pôjde tu o správu Tripel. Tu ide o stanovisko, ktoré sa týka právneho posudku. Viete, že sa prijalo rozhodnutie na konferencii predsedov výborov a tam je uvedené, že čo sa týka práce jednotlivých výborov pri textoch, kde ide o tieto typy politík. Vlastne výbory sa nezoberajú absolútnymi číslami, ani sa nezoberajú percentami z rozpočtu a tu ide o to, aby sa tak povediac nepredbehli rokovania, ktoré sa týkajú toho finančného výhľadu alebo finančného rámca. To znamená, že tieto, tieto odborné výbory sa musia oboznámiť s právnym základom a potom ide o to, aby, predbehli, aby prebehli určité predbežné rokovania, neformálny trialóg a v rámci týchto rokovanie, je dôležité postúpiť čo najďalej, ale to bez toho, aby sa spomenuli konkrétne čísla. Takže hovorí sa o všetkom, len nie o konkrétnych číslach. Na no toto rozhodnutie konferencie platí a týka sa to samozrejme nášho výboru. Musíme ísť príkladom, musíme príkladom ostatným. Ak by sme už tam teraz doplnili čísla, tak bol by to nedobrý príklad a vlastne by sme vyzvali ostatné výbory, aby sa nedržali e, toho dohodnutého postupu. Jednoducho bolo to politické rozhodnutie, je to tak, ako to je. A ja vychádzam z toho, že ako predseda rozpočtového výboru sa chcem riadiť rokovacím poriadkom parlamentu, musím sa ním riadiť a rokovací poriadok, ale na druhej strane zase mi nezakazuje hovoriť o číslach. Takže ako som spomínal, je to politické rozhodnutie, je to tak, ako to je. A ja som vám chcel ešte raz vysvetliť tento základný princíp správneho hľadiska. Nemám samozrejme kompetencie stiahnuť e, tento pozmeňujúci návrh, ale chcel by som ešte raz pripomenúť, aké bolo rozhodnutie na konferencii predsedov výborov a chcel by som na vás skutočne apelovať, chcel by som požiadať všetkých tých, ktorí predložili takéto návrhy, aby ich stiahli, lebo ináč budem musieť hlasovať proti. Jednoducho, ide tu o to, že sú tu rozhodnutia, ktoré ja musím obhajovať a boli prijaté, tak povedať, jednohlasne. Takže pevne verím, že chápete, v akej situácii sa nachádzam, aká je tu dilema Takže dôležité je mať jedno zásadné hlasovanie a tu ide o to, či náš výbor súhlasí s môjim názorom a postojom a dôležité je rozhodnúť, či teda chceme systematicky odmietať tie pozmeňujúce návrhy, kde sa nachádzajú čísla. Dôležité je teda, aby tieto návrhy neprešli. O tom by som teraz chcel hlasovať. Súhlasíte s tým postupom, že pravidelne odmietneme tie pozmeňujúce návrhy, kde sa nachádzajú čísla. To je ten postup, ktorý vám ja ako váš predseda chcem predložiť. To je za. Ďakujem. Kto je proti? Dobre, dvaja sú proti, traja. Kto sa zdržal? Ďakujem pekne za spoluprácu. Myslím si, že nám to veľmi uľahčí náš, náš postup. A teraz návrh frančesky bol stiahnutý. Môžeme z toho vychádzať? Áno, výborne návrh 13 spravodajcu. Toto, no, o ňom teraz môžeme hlasovať. Takže návrh 13. Prepačte ešte. Pán spravodajca. E, ja by som chcel napriek tomu, aby sme hlasovali aj o 22. E, ide o to, že v 22. môžeme vynechať túto tú, tú percentuálnu sadzbu a o zvyšku musíme potom hlasovať. To som vám chcel povedať. Ďakujem. Výborne. Dobre, takže chápem, o čo vám ide. Áno. Takže nejde o to, že sa stiahol celý pozmeňujúci návrh, ale vlastne iba to číslo z toho pozmeňujúceho návrhu. Dobre, takže v tomto zmysle budeme postupovať. Takže teraz hlasujeme o tom pozmeňujúcom návrhu. Kto je za? Kto je za 22? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ale bez tých čísel, ako sme spomínali, to teda znamená, že návrh 13 odpadá. Teraz 23. Frančeska. Spravodajca za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 24. Ten bol stiahnutý. 14. Spravodajcu. Kto je za? Proti Zdržali sa? Schválené. 15. Spravodajcu za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 25. O tomto nemusíme hlasovať. Je to taká technická úprava. 16. Spravodajcu, kto je za? Proti? Zdržali sa? schválené. 26, 6 odpadá. A teraz sa dostávame k úvodným ustanoveniam. Návrh 4, 5, 6, 7 od spravodajcu. Kto je za? Asi mám blok, nie? Nechcete? Dobre. Takže 4 kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 5 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Dobre. Šestka. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválené. Sedem. Za. Môžeme o zvyšku hlasovať en blok? Dobre, aj vrátanie 19. Takže môžeme hlasovať 7, 19, 8, 9, 10, 11. Súhlasíte? Kto je za? Ďakujem. Proti? Dva boli proti, zdržali sa? Dobre. Takže sme to schválili. Všetky tie úvodné ustanovenia máme odhlasované. Dobre. A teraz návrh legislatíve uznesenia. Návrh 1, spravodajcu, kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválené. Teraz 17. od Francesky, kde je hlasovanie po častiach. Prvá časť recalls its resolution až po the proven added value. Spravodajca je za, kto je za? Proti Dva je proti, zdrželi sa. Schválené. Druhá časť, zvyšok textu. Kto je za? Proti. Ďakujem. Dobre, zdrželi sa. A druhá časť bola schválená tiež. A teraz 18 odpadá a dvojka tiež, takže nám ostáva iba trojka od spravodajcu, kto je za. Proti. Zdržali sa. A schválené. Dobre, záverečné elektronické hlasovanie, nech sa páči. Takže ja nehlasujem, ale ja vás pozbudzujem, aby ste vyhlasovali. Hlasujte, prosím vás. Dobre, máme tu jedného liberála navyše. Takže George, nehlasuj. Alebo niekto iný. Alebo pán Tonvels. Dobre, nehlasujte, takže je to teraz v poriadku, zdá sa. Aj ja nehlasujem za EPP. Všetci ste už hlasovali? Dobre, končím hlasovanie. 33 za, 2 je proti, 2 sa zdržali, takže bolo to schválené. Gratulujeme spravodajce Pavlovi Rubigovi. Výborne, no áno, máme tu standing ovation dokonca. Jan. Ja by som ešte chcel objasniť e, ten počet liberálov. Nemôžeme tu mať nikdy navyše ako liberálov, alebo príliš veľa. Máme tu nového člena. Neviem, či teda ju vnímate ako člena ALDE. On me répond que pour la machine, la réponse est oui. Okay.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 Takže dostávame sa k ďalšiemu návrhu. Návrh 18 odpadá. Teraz návrh 13 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Takže radšej si to overme. Takže 13 od spravodajcu. Otváram hlasovanie. Ešte nie. Jose nám tu riadi hlasovacie zariadenia, takže to reaguje na Joseho. Dobre, takže 13. Takže môžete hlasovať. Je nás veľa, je nás 40. Dobre, ešte hlasujte. Teraz môžeme ukončiť hlasovanie. Takže 18 za, 16 proti 2 sa zdržali. Takže bolo to schválené. Teraz kompromis 1 a kompromis 2 od spravodajcu s tými malými úpravami, ktoré boli naznačené. Kto je za? Hlasujeme on blok. Kto je proti? Dvaja proti, zdržali sa. Takže bolo to schválené. A teraz 49 odpadá, 50 tiež. Všetko odpadá až po bola stiahnutá, takže hlasujem vlastne o 60 všetky tie návrhy, ktoré sú nad na strane 2 nad 160 prvé, takže Amro budeme hlasovať 60, 61 a 62 to sú, ak som to správne pochopil, identické návrhy potom tie ďalšie návrhy, takže môžeme hlasovať o všetkých tých návrhoch od 60 až 65 15 bola stiahnutá. Takže kto je za? Proti? Zdržali sa? Dobre, návrhy boli zamietnuté. 66 Joran Ferm, spravodajca je za, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 16 od spravodajcu, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 67 od Jurana Ferma, ale je tam hlasovanie po častiach. Prvá časť, spravodajca je proti, kto je za? Ďakujem, proti. Každý, kto nie je za EPP, zdržali sa. Prvá časť bola zamietnutá, potom zvyšok textu, spravodajca je za, kto je za? Proti pani Andreasen, zdržali sa. Druhá časť je schválená. A teraz 68 od Moniky. To odpadá. Mhm, bohužiaľ. Ale je to tak. No, lebo hlasovanie o tom bude predtým dopadlo, ako dopadlo. 17 tiež odpadá. 69 od Sidóny, spravodajca je za. Kto je za? proti, zdržali sa, schválená. 70, tedy Hercog, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 71, spravodajca, alebo môžeme hlasovať uh, blok 71, 72, spravodajca proti, kto je za. Ďakujem, proti. Každý, kto nie je socialistom, očividne, zdržali sa. No, takže tieto návrhy boli zabietnuté 73, Edith Herzog. Opätovne máme tu hlasovanie po častiach. Prvá časť, správodajca je proti. Kto je za? Je prvú časť, správodajca je proti. Kto je za? listy proti. Ostatčia, ostatní zdržali sa. Prvá časť zamietnutá, druhá časť. Kto je za? spravodajte je za. Za. Proti. Teda proti. zržali sa. Druhá časť bola schválená. A teraz 74. Spravodajte je za. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Väčšina bola za. 75, spravodajca je proti, kto je za? Proti. Zdržali sa. Veľká väčšina bola proti. Zamietnuté 76 od pani Muniz. Spravodajca je proti, kto je za? Proti. Zdržali sa. Ďakujem. Nebola tu je. Väčšina za, tak to bolo zamietnuté 77. Spravodajca je proti, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté 78. Edith Herzog, je tam ústny pozmeňujúci návrh. Without compromising the principle of excellence, to sa tam doplňa. No je to tak úžasné spravodajce za, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 79 od Moniky Holmajer. A teraz môžeme hlasovať, spravodajce za proti, zdržali sa schválené. 18 od spravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 19 od spravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa schválené. A teraz 80, spravodajca, áno, 80, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 81, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa, tiež schválené. Väčšina bola už taká menšia, ale schválená 82 od tých istých autorov. Spravodajca je tentokrát proti, kto je za? Ďakujem, proti. Zdržali sa a bolo to zamietnuté. 83 od spravodajcu. Je tam ústny pozmeňujúci návrh od spravodajcu. Je tam náhradenie druhej vety. If in view of the review, the budgetary authority a tak ďalej. No, vidíte tam ten samotný text, takže kto je za? Proti. Takže tento návrh bol zamietnutý. 84 od Moniky, kto je za, spravodajca je za, proti, zdržali sa a bolo to schválené. No a teraz tu máme 4 pozmeňujúce návrhy od spravodajcu. Môžeme hlasovať unblock? Nie? Nemožné. Mhm. Dobre, 85, kto je za? Ďakujem. Proti? Takže zamietnuté 86 za, proti, zdržali sa schválené 87, kto je za, proti, zdržali sa schválené 20 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz 88, Joran Fem, kto je za, proti, zdržali sa Schválené. 21 spravodajcu, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 89. Spravodajca je za. Za. Proti. Zdržali sa. TPP e sa zdržalo? Nie, vy ste proti. No, dobre, takže zopakujeme si to ešte raz. Takže 89. Spravodajca je za. Kto je za? Proti Zdržali sa? Dobre, overíme si to. Myslím si, že väčšina bola za, ale radšej to overme, prepačte. Takže otváram hlasovanie, nech sa páči. A ja nehlasujem. A môžem hlasovať tentokrát? Dobre. Alde, ako som hovoril, hlasovacie zariadenie to akceptuje. Dobre. Hlasovali ste všetci? Výborne. A výsledok je 18 za 20 proti. Nikto sa nezdržal, takže zamietnuté. Teraz 22 spravodajcov, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené 23 za. Proti? Zdržali sa rovnaká väčšina schválené. A teraz 90, 91, 92. Môžeme hlasovať en bloc? Nie? No dobré. Dobre, dobre. Áno, vy ste sa vrátili z dovolenky so zlými úmyslami, takže teraz 90. Spravodajca je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 91. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 92 za. Proti. Zdržali sa veľká, e, e, jasná väčšina, 93. Podpredsedu Kalfina, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 94 od toho istého autora. je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. A teraz 95 odpada, 96, spravodajca je proti, kto je za? Proti, zdržali sa, Zamietnuté. 97. Spravodajca je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Je to zaujímavé. Pozdá sa, že raz je to lavica, raz je to pravica, kto vyhrá. Dobre, 98. Spravodajca je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Jasná väčšina za. 99. Od nej nehlasujeme, lebo tu ide o kompromis 2, ktorý bol prijatý, takže teraz úvodné ustanovenia. Návrh 26 od pani Karvalho. Spravodajca je za, kto je za? Proti? držali sa schválené. 27 od Moniky. Je to kompaktívny návrh s technickou úpravou, ktorú tam máte na vašom hlasovacom zozname. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 28. Ten istý autor. Spravodajca je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Štyrka spravodajcu. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 29, ktorý je kompatibilný so štyrkou. Spravodajca je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz 30 od pani Alda Susa. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 31. Spravodajca nie je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Teraz 5 od spravodajcu. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 32 od pani Alda Súza, spravodajca je proti, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 33 od Moniky, spravodajca je za, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 6 od spravodajcov. kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Teraz kompromis číslo 3, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 34 odpadá tým pádom. 35 je stiahnutá. 7 od spravodajcov, kto je za. Proti. Zdržali sa schválená. 36 Alda Suza, spravodajca je za. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnú. Schválené. 37 Rid Hercog, spravodajca je za. Za. Proti. Zdržali sa schválené. 38 od Moniky, spravodajca je proti. To je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 39 Alda Suza, spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. A teraz návrh 8 od spravodajcu, kto je za? Proti Dobre, overme si to radšej. Takže overme si to. Takže môžem tentokrát hlasovať? Dobre. Ako mám hlasovať? Dobre. Takže hlasovali si všetci. 24 za, 14 proti a bolo to schválené. A teraz môžeme hlasovať 41. Je to kompatibilný návrh spravodajca je za, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Môžeme hlasovať aj o 40. Spravodajca je proti, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté veľkou väčšinou 42. Edith Hercog. Je tam e, ústny pozmeňujúci návrh, tiež výborný, bez ohrozenia princípu excelentnosti. Takže o tom samozrejme hlasujeme, kto je za, proti, držali sa, bolo to schválené. 43 Edith Hercog, spravodajca je za, kto je za, proti, držali sa, schválené. 44 od Moniky, kto je za, proti, držali sa, schválené. 9 od spravodajcu, to je kompatibilný návrh, kto je za, proti, zdržali sa a bolo to zamietnuté. 45, Edith spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa, schválne, 46, Göran Ferm, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Desiatka bola stiahnutá. Jedenáctka spravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz tu máme návrh legislatívneho uznesenia. Jednotka od spravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 24 od Jurena Ferma, spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Dvojka od spravodajcu, odpadá. Teraz 25 od Moniky, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Trojka od spravodajcu za, proti, zdržali sa schválené. A záverečné hlasovanie elektronické. Ja hlasujem, ak môžem. Hlasujte. Dobre. Takže zase je to dobre všetko prebehlo, to hlasovanie a uvidíme výsledky. A už ich tu máme 34 za, 2 proti, 2 sa zdržali. Gratulujem pánovi Tomvalcovi qu'on peut applaudir aussi. Hein, y a pas... Môžete kľudne A teraz pokračujeme s ďalšou správou pána Torvalca. Teraz ide o atom, o spoločenstvo atomovej energie. Kto je za prvý návrh? Proti? ešte politické skupiny nie sú všetky pripravené. Pán Torvalds. Pozmeňujúci návrh 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 29. Spravdať sa proti, kto je za? Nikto. Kto je za? Kto je proti? Všetci. Zdržali sa, zamieta sa. 13. Kto je za? kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 30. Pravdať sa proti, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 31. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 14. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 32, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 33, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Et euh, notre chère Isabelle Durand. Ide tu atomovú energiu a máme tu pani Durand, ktorá navrhuje, že by sme ju zastavili. Takže z týchto dôvodov môžeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch bloc od Izabel Durán. Súhlasíte? V poriadku. Takže kto je za Izabel Durán je návrhy, kto je za tieto, kto je proti, zdržali sa. Takže ako vidíme, Izabel Durán zamietli sme to ešte len príde a budeme aj to môcť vysvetliť. A tento prejdeme k návru 15 spravodajcu. 24 nebola od zamietnutá, takže 34 pani Durán, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 35 kto je za, kto je proti, zdržali sa, Zamieta sa. Teraz 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 36. Kto je za? Čiže 36. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 38. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 39. Edith Hercog. Kto je za? Pardon. Sú ústne pozmeňujúce návrh. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 40. To preskočíme. 41. Edith Hercog. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, prijaté. 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Musíme hlasovať aj o 42, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Ostatné návrhy od pani Durán preskočíme, ale na v strane 3 hore máme 48, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Ďalšie návrhy pani Durán sú zamietnuté. Prejdeme k úvodným ustanoveniam. 20. To je 21. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Štvorka to vypadá. 22. Pani Durán. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. A kompromis spravodajcu. Tam nie je číslo. Tam je iba jeden kompromis. Bez čísla. Kto je za? Kto je proti? Ďakujem, zdržali sa. Prijaté. Potom tu máme ďalšie 4. Tie vypadajú. Teraz prejdeme k budnému cenaniu 7. Návrh 6 správdajúcich, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijaté. Sedmička, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijaté. 27. Návrh od Hercog. Ústny pozmeňujúci návrh, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. A týmto sme, môžeme osmičku vypustiť. 9, 10 spravodajcu Amblok, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 28. Pani Kavajo, kto je za, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté prijaté. 11. Spravodajcu, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k legislatívnemu uzneseniu. Jednotka, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 18. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Dvojka vypadá. Trojka spravodajcu, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. 19. Holmeier, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. A tým sa dostávame k záverečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Prosím, hlasujme. Ešte stále hlasovanie beží. Ešte stále ste všetci nehlasovali. Takže prosím hlasovať. Končím hlasovanie. Nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne a blahoželám predkladateľovi. Ešte sme však s Torvalcom neskončili. Ešte tu máme tretí. Tu ide o nariadenie Lane Down the Rules, pokiaľ ide o Horizon 2020. Máme tu hlasovací zoznam pred sebou, pozmeňujúci návrh 9, stiahol spravodajca 24, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 25. Izabel Durand. Spravodajca je proti. Kto je za? Kto je proti? Zrali sa, zamieta sa. Desiatka spravodajcu, kto je za, kto je proti, zrali sa, prijaté. Jedenáctka, kto je za, kto je proti, zrali sa, prijaté. 26. Maria Muniz, spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 12 spravodajcu, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 27 Moniky, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 28 Moniky, spravodajca je za, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 13 spravodajcu, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Máme tu kompromis 1, jedna spravodajcu, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Takže teraz vypadá všetko, vypadáva všetko, čo nasleduje, iba 29 ostáva. Takže musíme hlasovať aj o 30. Takže 30 od Izabel. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 31 Moniky. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 32 od Edit. Bez ústnej pozmeňovacieho návrhu. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 33 kto je za? Kto je proti? Tá istá väčšina. Zdržali sa. Zamieta sa. Ešte tu máme hlasovanie en bloc. Poďme si na 34 až 38 od Edith Hercogovej. Neviem názov spravodajcu. Nevieme. Čiže kto je za? Spravodajca je za, takže hlasuje za. Kto je proti? Ďakujem, kto sa zdržal. Väčšina je za. Takže tieto pozmeňujúce návrhy boli všetky prijaté. 39. Od Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Teraz máme úvodné ustanovenie, máme tu kompromis číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Tým sa dostávame k 17. Ostatné už boli pokryté. Čiže kto je za 17. Proti. Zdrali sa. Prijaté. 18. od Gören Ferma. Kto je za? Proti. Zdrali sa. Prijaté. Dvojka spravodajcu, čo je kompatibilné, kto je za, kto je proti, Zdrali sa prijaté. 19 Moniky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Trojka spravodajcu. Ústny pozmeňujúci návrh je tu. A so súhlasom výboru. Kto je za? Proti? Prijaté. 20 Moniky. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Štvorka spravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis číslo 3 spravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Takže môžeme... Nie, to sa týka iba pozmeňujúce na 21, takže musíme hlasovať o 22. Spadať sa za, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Peťka spravodajcu, ktorý je kompatibilný, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Šestka spravodajcu, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Sedmička spravodajcu za, proti, zdržali sa prijaté. 23 od Izabel Duran, spravodajca proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Osmička, kto je za, proti, prijaté. Finálne hlasovanie elektronickým spôsobom. Hlasujte, prosím vás. Hlasujeme, prosím vás. Ešte sa snažme, ešte sa snažme, ale ešte sa snažme a končím hlasovanie. Takže 31 za 2 ja proti, nikto sa nezdržal. Gratulujem pani Torvals, pánovi Torvalsovi Nilsovi. Je to vynikajúci triumf a on fait Riquet. Alors on va passer à Monsieur Riquet. Est-ce que Monsieur Riquet est toujours là Pan Riquet est ešte tu. A teraz prejdeme k správe Dominika Rikeho, pokiaľ ide o spoluprácu policie v boji proti kriminalite a krízový manažment. Máte pred sebou hlasovací zoznam Dominika Rikeho. Poponáhľajme sa, prosím, pretože Zdá sa, že nám zmizol spravodajca. Takže 17 spravodajcu. Môžeme hlasovať o 17. a 18. blok. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 33. pani Vertmanovej z liberálov. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 30, 19. a 20. amblok. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 34, 35 Gorana Ferma. Spravodajca je proti Amblok, to je za. Proti. Zdržali sa prijaté. 21, 22 spravodajcu Amblok, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. 36 Gorana, kto je za, proti. Zdržali sa prijaté. 23 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 37. pani Vertmanovej. Kto je za? Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 24. Môžem 24, 25, 38, 26, 27 dať unblock? Nie, nemôžem. Dobre, takže 24, 25 am blok, kto je za, kto je proti. A elektronicky overme si. Takže am blok 24, 25. Hlasujeme elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. 14 za, 16 proti. Zametli sa obidvoje. 38. Gorana, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 26, 27. 26 správodajcu, kto je za? Proti? Prijaté. 27 správodajcu, kto je za? Kto je proti? Overíme si to. Myslím, že tu je väčšina za, ale musíme hlasovať. Takže hlasujme elektronicky o pozmeňujúcom návrhu 27 spravodajcu. Hlasujme. Voilà, Edith Herzog a voté. Donc, on peut arrêter le vote. Končím hlasovanie. A výsledok je 19 za a 11 proti, 1 zdržanie, takže je to prijaté. Pokiaľ ide o úvodné ustanovenia, pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa prijaté. 28, 29 spolu, unblock, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 4, 5, 6, unblock spravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa, sú prijaté všetky tri. 30. pani Vertmanové, spravodajca za, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Sedmina, osmina, spravodajcu blok, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 31. pani Vertmanovej, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Devina spravodajcu je kompatibilná, kto je za, proti, zdržali sa, teraz je to zamietnuté. Môžem dať unblock 10, 11, 12, 13. Nie 13, či 11, 12. 11, 12 unblock za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 spravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté takisto. 14, 15 blok. 14, 15 spravodajcu za, proti, zdržali sa, prijaté. 32 pani Vertman, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 16 spravodajcu za, proti, zdržali sa prijaté. Návrhy legislatívneho uznesenia. Nerozumiem tomu celkom dobre. Pozmeňujúci návrh číslo 1, áno? Takže pozmeňujúci číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Dvojka. Ústny pozmeňovací návrh je tam obsiahnutý. Goran má otázku. Môžeme mať oddelené hlasovanie o ústnom pozmeňujúcom návrhu, pretože sme chceme hlasovať za pozmeňujúci návrh ako také, ale proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Dobre. Takže ten písomný pozmeňujúci návrh bez ústneho, kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Takže ústny pozmeňujúci návrh, kde dáme regardless of realizable savings and reallocations, kto je za, nie je veľa, kto je proti, veľa. Takže zdržali sa, zamieta sa. Finálne hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o správe Rike. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. 30 za 2 a proti. Gratulujem Dominik Rikemu. A teraz môžeme pokračovať v hlasovaní a ideme na správu Moniky Holmajerovej ktorá pracuje veľa, ktorá predkladá pozmeňujúce návrhy k všetkým správam svojich kolegov a ktorá dokonca predkladá pozmeňujúce návrhy. Takže máme tu tri jej správy. Budeme najprv hovoriť o azile. Ide tu o fond, fond pre azyl a migráciu v poriadku. Takže máme tu na najprv dva pozmeňujúce návrhy. Môžeme ich dať unblock 26 a 20, 25 a 26 spravodajca je proti. Máme dobrý zoznam hlasovania? Ide tu o azylový a migračný fond. 26 a 27. Spravodajca je proti. Kto je za? Socialisti. Kto je, za? Kto je proti? Ostatní. Takže zamieta sa. Avšak 28. Spravodajcu je, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté 29. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 30. je tu hlasovanie po častiach. Prvá časť bez slov Access to Justice and Free Legal Assistance, Healthcare and Housing. Vkladať sa je za, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť s týmito slovami. Vkladať sa je proti, kto je za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. 31. Ten istý autor. Vkladať sa je proti, kto je za, proti. Zamieta sa. 32. Pani Suza. Je tu hlasovanie po častiach. Prvá časť. Spravodajca je za prvú časť. Kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť. Spravodajca je proti. Čiže kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 33. Pani Vertman, ktorá je kompatibilná. Spravodajca je za, kto je za, proti. Zdržali sa overíme. Pozmeňujúci návrh 33 pani Vertmanovej. Hlasujeme, otvoráme elektronické hlasovanie. Tí, čo ešte žijú, poprosím hlasovať. Hlasujme. Končím hlasovanie. 14 za, 16 proti, zamieta sa. Takže môžem unblock hlasovať od 34, 35, 36 nemôžem. Takže 34, spravodajca je proti, kto je za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. 35, spravodajca je proti, kto je za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. 36, spravodajca je proti, kto je za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. 37. Znovu po častiach. Prvá časť aj za kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, spravo, tam by sme vynechali slovo free, spravda C aj proti, pardon, pridáme slovo free, takže kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Takže máme tu ešte celú sériu pozmeňujúcich návrhov. Pani Suza, čiže 38. spádacia za, kto je za proti, držali sa prijaté. Môžem unblock dať neskôršie návrhy, ktoré nasledujú o, 30, o 43. Takže môžeme hlasovať o 39 až po 45 bez 43. Takže 39 a 46. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, zamieta sa. Nikto nehlasoval za. Takže 43, spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržali sa, takisto väčšina proti. Teraz prejdeme na tri pozmeňujúce návrhy Gorana. Môžeme hlasovať en bloc. Spravodajca je za, kto je za, proti, Pán Gajer, vy ste za? Alebo ste proti? Za, ale trochu neskôr. Takže predsa len. Takže zdržali sa. Prijaté sú tieto tri pozmeňujúce návrhy. 12 spravodajcu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 51 je kompatibilná od Gorana. Kto je za? Proti? zžali sa prijaté. 13 spravodajcu, kto je za, kto je proti, zžali sa prijaté. 52 Gorana, kto je za, proti, zžali sa prijaté. 53, 54, môžeme urobiť unblock? Spravodajca je z, proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa obidve. 55 Gorana, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Takže 56 vypadáva. Môžeme urobiť unblock 57, 8, 9. Môžeme, takže spravodať sa proti, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 60 Gorana, spravodať sa je za, kto je za. Proti. Zdržali sa, prijaté malý blok, unblock, hlasovanie 61, 68, môže byť, okrem 64. Teda až po 64. To je 61, 62, 63, 64. Unblock. Spravodajca je proti, kto je za. Socialisti a GUE proti. Všetci ostatní zdržali sa, zamieta sa. 65. Spravodajca je ešte stále proti, kto je za proti, zdržali sa, zamieta sa. Môžeme urobiť unblock ďalšie nasledovné 3, 66, 7, 8, správdať sa aj proti, kto je za, nikto. Zdržali sa, zamieta sa. Máme tu ďalej 3 návry od Gojana. Môžeme robiť unblock? Áno, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Prejdeme na 72. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 73. Pani Suza. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Úvodné, úvodné ustanovenia. 15. Pani Suza. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa tá istá väčšina. 16, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 17, Gorana. Pravodajca je za. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Máme tu 18, 19, 20, 21. Môžeme to urobiť en blok? Nie. Výborne. Takže 18 od Angeliky Bertmanovej, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 19 ten istý autor, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 20 ten istý autor, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 21 kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Takže môžeme prejsť na 22 od Gorana. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 23. Pani Suza. Je tu hlasovanie po častiach. Opäť prvá časť. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť. Spravodajca je proti kto je za? Proti? Držali sa? Už Bíra nehlasuje. Vy ste za alebo proti? Zaspali ste. Musím ešte raz hlasovať druhú časť 23. Nie je to elektronické. Druhá časť ešte raz hlasujeme. Kto je za? Proti? V poriadku. Teraz že to dobre. Zdržali sa. Zdá sa, že Bíro sa už zobudilo. Druhá časť je zamietnutá. Takže 24. Máme tu kompromis jednotku, ktorý pokrýva 24. S textom, ktorý tam máte. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. ale netýka sa to pozmeňujúceho návrhu, ktorý následuje, takže musíme o ňom hlasovať. Takže 25 gora na spravodajca je za, kto je za, proti, prijaté. Môžeme urobiť unblock, zvyšok, okrem sedmičky. Takže všetky pozmeňujúce návrhy 5, 6, 8, 9, 10, 11 bez sedmičky. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A sedmička, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, ale iná väčšina už tu bola. Návrh legislatívneho uznesenia, jednotka spravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 14 od Gorana, je tu pozmeňujúci návrh ústny od Alde, Urobíme tak ako pred chvíľou tento písomný text bez ústneho pozmeňovacieho návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. A prídavok ústny, spravodajca je za, kto je za? Spravodajca je proti, pardon. V poriadku. Takže kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa a dva ďalšie vypadajú. Podmienečný návrh dvojka vypadáva. Trojka spravodajcu, kto je za, proti, zrali sa, prijaté. Štvorka spravodajcu, kto je za, kto je proti, zrali sa, prijaté. Teraz budeme hlasovať finálnym elektronickým spôsobom. Takže hlasujme. Končím hlasovanie. Čo nám povie nás tento, že 31 za, 2 proti. Gratulujem spravodajkyni. Ale to nie je jediná jej správa, ktorú má nasledovať, sú tu ďalšie dve. Takže navrhujem, aby sme teraz sa pozreli na General Provisions, všeobecné ustanovenia o azyle a migračn- o azylovom a migračnom fonde a vnútornom fonde pre bezpečnosť. Je to dokument číslo 752. Takže začíname cieľou paletou návrhov od spravodajcu, teda okrem, jeden, okrem 15. Môžeme 11, 12, 13, 14 a ešte aj 16 pridať. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Socialisti sú však proti. Pozmeňujúci návrh 31 Gorana. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 32 spravodajca je proti. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Väčšina bola za, napriek spravodajcovi. Dobre, takže sa pozrieme na ďalšie. Môžeme robiť unblock. 17, teda až do konca strany, 17, 18, 19, 20 nemôžeme. Takže hlasujeme 17 spravodajcu, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté 18 spravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 19 spravodajcu, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 20 spravodajcu, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté znovu odlišná väčšina, ale predsa len 21 spravodajcu. Je tu kompromisný návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Takže 33 vypadáva. 22 a 23 spravodajcu unblock. Môžeme 22 23 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 34 od Gorana. 50 proti, kto je za, proti, zžali sa, zamieta sa. 35 spravodajcu, kto je za, kto je proti, zžali sa, prijaté. Môžeme 36 a 37 unblock, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 38 od Gorana, spravodajca sa proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Môžeme si pozrieť 39 a 40 unblock. Áno, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, obidve. Pokiaľ ide o úvodné ustanovenia, 25 a 26 unblock, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 5, 6 amblok, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Takže 27 od Gorana, tam je kompromis, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 28, 29 spolu, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalšie štyri pozmeňujúce návrhy spravodajúce en blok, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 30 Gorana, spravodajúce je proti, kto je za, proti. Myslím, že to je prijaté, ale musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. 16 za, 15 proti, takže je to prijaté. Tu musíš vysvetliť koordinátorovi. Takže môžeme prejsť na návrh výsledného uznesenia a pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté 24. Takže najprv písomná verzia, spádacia za, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, väčšina za. Ústny pozmeňujúci návrh, spádacia proti, kto je za, kto je proti, Zdržali sa. Je to zamietnuté. Rozmenujúci návrh dvojka vypadá. Va, takže trojka a štvorka spravodajca unblock, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Finálne hlasovanie elektronicky. Hlasujeme, poprosím. Aj pán Fernáš. Končím hlasovanie. 29 za, 2 proti. Prijaté. Gratulujem Monike. No a posledná správa Moniky Holmajer dnešného doobedia. To sú nástroje finančnej podpory pre vonkajšie hranice a víza. Takže začneme. Máme dve pozmeňujúce návrhy spravodajky nemôžeme a blok za, proti, zdržali sa prijaté, dva návrhy Jorana Ferma a blok za, proti, zdržali sa prijaté, dva návrhy spravodajky a blok za, proti, zdržali sa prijaté a ďalej dva návrhy Jorana Ferma a blok za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmite nám 16 za, za 16, proti, bolo to zamietnuté. 28 Angliky, sa aj proti, za, proti, bolo to zamietnuté teraz úvodné ustanovenia, pozmienujúci návrh 18, 19, 20, Jorona Ferma za, proti, zdržali sa prijaté, dva návrhy Angeliky a Bloka za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz pozmienujúci návrhy spravodajkyne okrem šestky, takže 5, až 11 okrem 6. Kto je za? Proti? Socialisti sú proti. Zdržali sa. Bola väčšina za. Takže to bolo prijaté. 6. si návrh 6 za. Takže kto je za 6? Kto je proti? zdržali sa, nerovnako bol prijatý. 23 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh legislatívneho uznesenia, jednotka za, proti, zdržali sa, prijatý. Opätovne pozmeňujúci návrh 17, Jeroen Ferma. A budeme hlasovať o písomnom texte, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz ústny pozmeňujúci návrh, spravodajkynia je proti, kto je za, kto je proti, zdržali sa a bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci 3 a 4 v unblock za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz v elektronickom hlasovaní a záverečné hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 30 za 2 proti, 2 sa zdržali, takže správa Moniky bola prijatá veľkou väčšinou. No dobre, a teraz prejdeme na správu pána François Alfonsiho v mých príležitostiach vo vzťahoch s vládou Dánska a Grónska. Grónska, ktoré je jediným, jediným štátom alebo regiónom, ktoré vystúpilo z Európskej únie. Takže najskôr eh, hlasovanie o protokole. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa. Ďakujem pekne. Elektronické hlasovanie o správe o stanovisku. Hlasovanie je otvorené. Hlasujte. Prosím. Hlasovanie je ukončené. 32 za, 2 proti, nikto sa nezdržal. Gratulujeme nášmu kolegovi Alfonzimu. No a teraz prejdeme k správe Ivasa Godmanisa o nariadení, ktoré zriaďuje Európsky inštitút pre inovácie a technológiu. Všetci majú dokonú hlasovacie zoznamy, takže začneme pozmíci na 22 za, proti, zdržali sa prijatí, 10 a spravodajcu za, proti, zdržali sa prijatí, 23, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 11, za, proti, zdržali sa prijatí, 24, Gorana, spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 12, za, proti, zdržali sa. Takže bol zamietnutý teraz úvodné ustanovenia 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 15. To je hlasovanie po častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prvá časť bola zamietnutá. Druhá časť. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa. A druhá časť bola prijatá. Štvorka spravodajcu. Kto je za? Proti? zdržali sa prijatí. A teraz tri návrhy Izabel. Takže spravodať sa proti, môžeme toho o tom hlasovať a blok? Nie. Dobre, takže 16, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 17, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutý, 18 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. No, priloženie pri neprítomnosti sme dosť hlasovali proti, no dobre. 19, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 5 a 6 a blok za, proti, zdržali sa prijatí. 20 a 21 za, proti, zdržali sa prijatí. 7, 8, 9 a blok za, proti, zdržali sa prijatí, alebo prijaté návrh legislatívneho uznesenia. Prvý pozmeňujúci návrh spravodajcov za, proti, zdržali sa prijatí. 13, hlasovanie po častiach, prvá časť, bez slov, slov points of that of Union Solidarity. Kto je za, proti, zdržali sa prijatí, alebo prijatá. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Druhá časť bola prijatá. dvojka je bezpredmetná, pretože sme prijali druhú časť 13. No a teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. A teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu. Hlasovanie je otvorené. Skutočne rýchlo hlasujete. Hlasovanie je ukončené. za, dva proti, jeden sa zdržal. Gratulujeme pánovi Godmanisovi. No a teraz prejdeme k hlasovaniu o správe Eder Gardia Zabal Rubial inovatívne finančné nástroje v kontexte e, budúceho viacročného finančného rámca. Všetci máte hlasovací zoznam, dúfam. Takže pozmúci návrh pána Riketa, pozmúci návrh 3 za, proti, zdržali sa prijatý. 4 je kompatibilný, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 8, čiže švorta. kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Takže budeme hlasovať pozmeňujúce návrhu pani 6, pani Kleva. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 9 pána Ashforda. Kto je za? proti, zdržali sa prijatí 10, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Alors, sur le 12... Takže k 12. Chce Richard Ashford niečo povedať? Keď pozrieme na 12. Áno, ďakujem pekne. A predseda, No a prvej časti textu navrhujeme vymazanie slov shall be a v druhej polovici po slovách liabilities, union budget, points out, IFSIs a bude vymazané slovo must. Takže chceme vyniesť slovo must a shall be. Très bien, donc c'est un amendement oral à votre propre... Takže Spravodajca je. Spravodajca je za, áno. Spravodajkyňa. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý a s tou úpravou, ktorú nám Richard Ashford práve prečítal. 10 Dominik Rike, spravodajca je za. Aha, pardon jedenástka. Spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh číslo 13. Kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 14, pokrytý 16, Richarda Ashforda, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 15, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz eh, blok, pôjdeme 17, 18, 19, môže byť, dobre, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, si návrh 20, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Teraz a blok 21-22. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Papa Stanko som bol stiahnutý, alebo 23 bola stiahnutá, 24 s ústnym pozmúcim návrhom spravodajcov. Kto je za? proti, zdržali sa prijatí. 25, pani Kleva, kto je za, spravodajca je za, proti, zdržali sa prijatí. 26, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 27, za, proti, zdržali sa prijatí. 28, za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz sa kompromis A, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Takže prejdeme priamo k pozmúcom návrhu 32. Kto je za? Proti Dobre, takže myslím, že väčšina bola za, ale to si overíme ešte. Takže 30, 32 si overíme v elektronickom hlasovaní. Voty voty voty. Le vote Hlasovanie je ukončené. 18 za, 18 proti. Takže, dobre, že sme to overili a keďže je to pozmeňujúci návrh, tak bol zamietnutý. A teraz 33. Eh, Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 34. Prvá časť. Spravodajca je za. A keďže druhá časť bola stiahnutá, takže budeme hlasovať len o prvej časti. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijatá. No a teraz prejdeme priamo na 37. Spravodajca je za, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz kompromis B, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí A teraz prejdeme na kompromis C, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. No a teda prejdeme na pozmeňujúci návrh. Mm. 45, pretože 43 bolo stiahnuté, takže 45, 46 a blok. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 47 už je pokrytá trojko, takže kompromis D, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 49 za, proti, zdržali sa, prijatý. 50, pani Kleva, je kompatibilný, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 51. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis E. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Teda prejdeme na pozmeňujúci návrh číslo 55. Spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 56 a 57 sú identické. Spravedca cez kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté 58, kto je za, proti, zdržali sa. Prijatý 59, kto je za, proti, zdržali sa. Prijatý 60, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. A teraz unblock 61-62, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz úvodné ustanovenia 1, spravodajkynia proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. dvojka, Papa Stamko sa spravda kine za, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh kont 5. Kont 5. A možno aj kont 6. Dobre, sa je proti, kto je za, kto je proti Takže to bolo zamietnuté. No a teraz kód 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. A teraz blok všetkých ITRE, ktoré nie sú pokryté. Passer de là Oui, non, pardon. On vote en bloc les... Takže en bloc ITRE 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Takže okrem štvorky. Takže en bloc ITRE 2, 3, 5, 6, 7. Spravodajkyňa je proti, kto je za? Nikto. Kto je proti? Všetci. Takže boli zamietnuté. Teraz štvorka. ITRE 4. Kto je za? Liberáli sú za, kto je proti. Zdržali sa. Takže to bolo tiež zamietnuté. No a teraz prejdeme k ITRE 12. Správa k Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 13, 14, môžeme hlasovať unblock, spravodajkyne. Takže nie je to unblock. ITRE 13, kto je za? Proti? Držali sa? Prijatý? 14 za? Proti? Zdržali sa? Prijatý? Teraz regi. Regi 5 kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí, regi 8, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, regi 9, Spravedlky je za, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, regi 10, spravodajkynia je proti, kto je za, Nikto proti. Zdržali sa zamietnutí. A teraz sa záverečné hlasovanie elektronické o správe Eider. Hlasovanie je ukončené. Hlasovanie je ukončené. 31 hlasov za, 2 proti 2 sa zdržali. Bolo preto prijaté. Gratulujeme spravodajkyni. Ešte aj zatleskať, keď chcete. Alors, nous avons maintenant le rap... No a teraz nasleduje správa Helgi Trupel o programe LIFE. Alors, euh, Goran. Nech sa páči, Goran. Dobre, takže kvôli hlasovaniu o to, že sa tam dodajú čísla tak ďalej, tak menej Juty Haup by som chcel stiahnuť na naše pozmeňujúce návrhy 16 a 19. OK. 16 and 9. Dobre, takže 16 a 19. Dobre, Helga tu nie je, ale je tu veľmi kvalitne zastúpená. Takže Izabel, chcel by som vám povedať, že v našej správe sme mali eh, o to za otázku principiálnu, či akceptujeme pozmeňujúce návrhy, v ktorých sú uvedené aj čísla. No a bolo prijaté politické rozhodnutie politi- e, konferencie predsedov vyzvať všetky výbory, aby neuvádzali žiadne konkrétne čísla, aby nejak neunáhlili e, rokovanie o MFF v viacročnom finančnom rámci. No a sme o tom hlasovali a dohodli sme sa, že sem nebudú zaradené žiadne eh, čísla, žiadne absolútne čísla ani percentuálne sadzby. Čiže môžeme mať čísla v nejakej rozpočtovej, rozpočtovom riadku, ale nejaká výdavkom. Na to sme sa dohodli a preto myslím, že v prípade viacerých pozmeňujúcich návrhov, to vzniká otázka, že tie, ktoré budú prijaté, výsledok nášho zásadného hlasovania, že ide len o obsah návrhu, ale čísla sú vyňaté. Dobre? Dobre, kompromis A. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Pani Karvajo chce niečo povedať. Mohli by ste nám objasniť ešte v tomto kompromise všetko, čo sa týka čísiel, všetko bude vyškrtnuté. Dobre, ale v tomto zvyšok, alebo teda hlavné, hlavným účelom boli, boli čísla. Nedáva to zmysel, ja by som sa chcel spýtať spravodajkyne aj názor, pretože hlavným účelom tohto boli, bolo navýšenie čísiel, takže čo nám tu zostane? Nič takže ho zamietnúť alebo stiahnuť, takže stiahneme ho. Obracam sa na Izabel. Bolo, bolo by dobre stiahnuť ho. Stiahnuť celý pozmeňujúci návrh. návrh. Dobre. Takže kompromis A bol stiahnutý. No a rovnaké Rovnaká vec platí pre tie pozmeňujúce návrhy. Dobre, 6, 19 a 18 boli tiež stiahnuté. Dobre, 18 je iná, takže 19 bola stiahnutá, ale 18, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. A teraz kompromis B. Neplatí náhodou to isté? Nie. Dobre, takže budeme hlasovať o kompromise B. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Veľká väčšina bola za. To bolo prijaté. Kompromis C. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. Teraz pozmeňujúci návrh 9. Ale však vieme, že je to nekompatibilné, takže prejdeme rovno na 22. Il est retiré, hein? Takže bol stiahnutý, dobre. 22. Spravedať sa proti, kto je za? Proti zdržali sa a bol prijatý. 23, ten bol stiahnutý. 10, to nebude možné. A práve naopak, 11, 12, 13 sú kompatibilné. Môžeme hlasovať o nich unblock Nie. EPP to nechce, takže 11. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí, 12 za, proti, zdržali sa prijatí. 13, kto je za, proti, zdržali sa rovnako prijatí. 24, kto je za, proti, zdržali sa prijatí úvodné ustanovenia. 15. Pozme, ústne pozmeňujúci návrh, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. S ústnym pozmeňujúci návrhom. 4. Kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis D. Tiež nebude možné o ňom hlasovať, čiže bol stiahnutý. A to platí pe- 5 a 16, tak ako povedal Goran. Ale budeme hlasovať o 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatý návrh legislatívneho uznesenia. Je tam 5%, ale to je priateľné. Takže jednotka, kto je za, Takže oddelené hlasovanie. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Prvá časť bola prijatá. Druhá časť, zvyšok textu, kto je za, proti, zdržali sa. Rovnako prijatá. 14 pána Tovalca. Tiež hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, takže to bolo zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa a druhá časť bola prijatá. Teraz unblock 2 a 3, kto je za, proti, zdržali sa prijaté záverečné hlasovanie o programe Live. ešte tu je koordinátor ZPP. E Dobre, hlasovanie otvorené. Le vote est ouvert. Hlasovanie je ukončené. Hlasovanie je ukončené. 30 za, 2 ja proti. Ja sa nezdržal. Gratulujeme Helge Trpel. Izabel, prosím, odozdaje naše blahoželania. Donc, tous les votes sont finis. Ça n'est pas une invitation à quitter la salle. No, takže hlasovanie máme za sebou, ale to neznamená, že by ste mali odísť, ale ďakujem vám veľmi pekne. Môžete si zobrať svoje eh, kartičky, pretože ich budete potrebovať budúci týždeň. Ah oui, il y a des virements, pardon, oui, oui. Bon, erreur. Excusez-moi, erreur. Takže bola tu istá chyba, sa tu vyskytla. Ešte nám ostáva hlasovať o prevodoch alebo transferoch. To bude veľmi rýchle. Uh, Est-ce que Francesca Balzani... Chcela by nám Francesca Balzani povedať niečo k prevodom e, pre Sýriu. Áno, my sme za tento transfer. No dobre. Dobre. Nepotrebujeme žiadne dlhé debaty. Je to naliehavý postup v súlade s našim bežným postupom a ja som potvrdil v telefonickom rozhovore, že budeme hlasovať za, pretože to je skutočne naliehavá pomoc pre obyvateľstvo. Takže kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďakujeme pekne. Nož dobre. štyri ďalšie prevody. Pán Fernández nám ich predstaví. Áno, skutočne veľmi stručne. Dobre, tieto všetky tieto prevody sú odôvodniteľné, primerané a preto navrhujem, aby ich výbor prijal. Aj unblock je to možné, dúfam, že nikto nie je proti hlasovaniu unblock. Dobre, takže budeme hlasovať o týchto štyroch transferoch. To je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Dobre, no a teraz je to skutočný koniec hlasovania. Bien, alors mes chers collègues, euh, je vous propose maintenant de euh, venir au point. Kolegyne, kolegové, teraz navrhujem, aby sme prešli, sa vrátili k štúdii o dopadoch na rozpočet EÚ a agentúry EÚ. Máme tu zástupcov komisie, Versa, Maník, Monsieur Stéphane Soulard et Julien Pani Filipier, Soulange, Balatie, ty si tu tiež s nami, takže srdečne e, ich vítam. Možno ste počuli, ale ja to ešte zopakujem. Bohužiaľ, náš program je veľmi bohatý. Sme veľmi zanepráznení. Váš text sme dostali. Je to vynikajúca štúdia. Začali sme aj s jej preštudovaním. Ja by som vás chcel požiadať, aby ste obmedzili svoju prezentáciu na 5 minút. Prosím, nie dlhšie. Máme na programe ešte veľmi dôležitý bod o rokovaniach o viadružnom finančnom rámci, takže ja by som vás požiadal, aby ste sa obmedzili na 5 minút. Ak sa s niečo podať, tak môže. A potom tí z vás, ktorí budete chcieť nejaké ďalšie objasnenia, vysvetlenia, alebo chcete položiť otázky autorom štúdie, tak sa s nimi môžete spojiť priamo na bilaterálnej báze. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Zdravím všetkých účastníkov. Takže mám dispozícii 5 minút. Je to zložité, chcem sa ospravedlniť, ale skutočne veľmi rýchlo prejdem tou prezentáciou. Nebudem môcť všetko zacitovať a pokúsim sa vám poskytnúť tie hlavné aspekty, ku ktorým sme dospeli v rámci našej štúdie a zameriam sa na to, čo považujeme za dôležité v rámci odporúčaní za najdôležitejšie. Takže prezentácia sa zameriava na tri hlavné body a tu je a samozrejme, to je, viete ten účel štúdie, vám budem prezentovať tie výsledky, skutočne veľmi stručne, čo sa týka rozsahu pôsobnosti. Nemáme žiaľ veľa času, Takže zameranie štúdie sa týkalo analýzy procesu vytvárania európskych agentúr. Tu išlo o vplyv na rozpočet, tak na, e, ako aj na rozpočet daného štátu. Tu sme analyzovali tento proces v rámci dvoch stupňov. Boli tu dve konkrétne agentúry, ktoré sme si vybrali. Tu ide o agentúry, ktoré znamenajú vlastne najdôležitejšie z hľadiska rozpočtového, ako aj z hľadiska zodpovednosti. Naše závery sú v tom zmysle, že poprvé, tým sa vytvoril takýto mechanizmus, tak došlo k systému a to v tom zmysle, že sa to zlepšilo na európskej úrovni, čo sa týka ochrany spotrebiteľa. Potom ide aj o kredibilitu a schopnosť Európskej únie ako jedného orgánu v rámci tohoto strategického sektora, kde je možné spolupracovať s ostatnými aktérmi, ako napríklad z USA, potom tu ide aj o ďalšie inštitúcie na medzinárodnej úrovni. Myslím si, že toto je veľmi dôležité, má takúto interakciu v, globalizovanom svete. Uh, no a čo sa týka rozsahu trhov a pôsobenia na nich, musíme si uvedomiť, sú to veľké rozdiely aj v rámci Európskej únie. Je tu určitý mechanizmus, ktorý umožňuje členským štátom, aby boli zapojené do tohto mechanizmu, aby boli lepšie informované a aby bolo možné zlepšiť tú schopnosť týchto štátov pohľadať na leteckú bezpečnosť a ochranu spotrebiteľa. Takže v konečnom dôsledku sa zíš, sme prišli na to, že je tu viac toho, čo nás spája, ako rozlišuje, takže to je dôležité. Samozrejme, nie je tu dôležité zadefinovať tie úlohy, je nutné poukázať na to, že je dôležité predchádzať duplikácii úloh a vo všeobecnosti je tu taký systém, ktorý neznamená zdvojovanie medzi európskou a národnou úrovňou. Takže tie úlohy, ktoré tam boli, sa implementovali pomerne rýchlo sú to ale určité veci, ktoré tu ešte prebiehajú, to z toho dôvodu, lebo ten sektor sa veľmi výrazne mení. Samozrejme, dôležité sú veľmi aký vplyv v práce týchto agentúr a sú tu určité zmeny, ktoré sa predložili v rámci tých dvoch e, štúdí. Ten prospech pre, tú, pre ten priemysel je jasný, pochopiteľný. Čo sa týka súkromného sektora, ten potrebuje mať aktérov, účastníkov. Dôležité, aby tu bol jednotný európsky formát a samozrejme pre malé a stredné podniky je život pomerne zložitý a tu ide o to, že tie procedúry sú veľmi komplikované, zároveň tu nesú byť bariéry, to je všetko jasne pochopiteľné. Musíme si uvedomiť, že v rámci európskeho procesu máme 24 členských štátov, to samozrejme podstatne podstate zložitejšie ako iba na národnej úrovni, takže dôležité zabezpečiť prístup k jednotnému európskemu trhu a samozrejme je to veľmi komplexné. Takže je nevyhnutné zabezpečiť ďalšiu podporu, aby sa mohli lepšie zapojiť malé a stredné podniky. No a tu my sa nezameriavame iba na tie bariéry ako také, ale musíme to spomenúť. Jeden z tých kľúčových bodov, o ktorých som chcel hovoriť, sa týka vplyvu na rozpočet. My sme v rámci našej analýzy vychádzali z toho, že sme sa chceli zamerať na obdobie posledných 5-10 rokoch. Pozreli sme si samotný sektor a to, ako sa menili tie aktivity. A je tu určit, sú tu určité zmeny na úrovni rozpočtu. To sa týka tak agentúr, ako aj národných rozpočtov. A toto súvisí s komplexitou samotného sektoru. Myslím si, že všetci to asi vnímame tak, že čo sa týka leteckej bezpečnosti, žiadame samozrejme je zvýšenie, skvalitnenie, to je veľmi dôležité. Takisto je to zásadné aj pre samotný sektor. Keď si pozrieme sa, samotný e, rozpočet, sú tu určité problémy a nebolo pre nás jednoduché poskytnúť nejaké čísla, aké úspory sa dosiahli a tak ďalej. No a chcel by som povedať, že dôvodom je to, že na, na úrovni členských štátov je veľmi zložité identifikovať také prorozdelenie medzi tým príspevkom, ktorý, prichádza do, do Národnej agentúry, vyplývajúc z tých aktivít, ktoré vykonáva Európska agentúra a potom pre ten rozpočet členského štátu. To, to znamená, že ide tu o to, že či tie náklady sa opierajú tie aktivity a tu sme vychádzali z toho obdobia, o ktorom som hovoril a vychádzali z tých dvoch konkrétnych agentúr. Takže keď chcete analýzať túto situáciu, je veľmi zložité to prerozdeliť v rámci európskeho mechanizmu. Veľmi ťažké identifikovať tie príjmy, lebo je to teda, ako som zložité a potom ide o samotné aktivity, ktoré znamenajú určité náklady, nutné to porovnať s príjmami a je zložité identifikovať tie rozdiely. No uvidíte v rámci našich odporúčaní. Myslím si, že je to dôležité aj z toho hľadiska, lebo hovoríme o službách, ktoré sa, ktoré sa platia poplatky, takže verejný sektor, keď teda súkromný sektor, keď chce nejaké služby, musí zaplatiť poplatky, takže takto to funguje. Takže veľmi dôležitý ten princíp, ako sa po francúzsky hovorí, contability analytik. Čo sa týka našich odporúčaní Dôležité je, že ten systém funguje a že sa to porovnanie s minulosťou zlepšilo a že tá koordinácia medzi európskou úrovňou a tými orgány národnej úrovni je e, spolu, tá, tá spolupráca efektívna. Keď si pozrieme tie potenciálne zlepšenia v rámci samotného systému, tak je tu určitá, určité všeobecné pozorovanie a síce. Čo sa týka samotného systému a jeho riadenia, tak tu nie je možné identifikovať jasný model, európskeho riadenia. Je tu zdieľanú zodpovednosť medzi národnou a európskou úrovňou a samozrejme toto môže viesť k určitým nezrovnalostiam alebo rozdielom v rámci výkonu a implementácie jednotlivých aktivít a všeobecnosti sa to vníma tak, ako keby také európske riadenie neexistovalo a myslím si, že tým sa je nutné zaoberať Týka sa to viacerých novozniknutých agentúr. No a z toho vyplýva, keď sa opätovne vrátime k tomu, že a k tým účtovným aspektom, tak samozrejme je dôležité zlepšiť, zvýšiť transparentnosť fungovania týchto orgánov a to z hľadiska finančného. Chcel by som veľmi jasne povedať, nie je to zodpovednosti agentúr EÚ vo vzťahu k národným orgánom, lebo tam nie sú žiadne ustanovenia, ktoré by sa týkali eh, nejakého analytickej, analytickej zodpovednosti. Všetci aktéry, všetci účastníci sa snažia riadiť pravidlami existujúcou legislatív národnej úrovni, ako aj európskej úrovni, ale niekedy e, potom sa prekračuje ešte tento rámec. Je to uvedené v detailu našej správe. My poskytujeme odporúčania, ktoré presahujú rámec aktuálnej legislatívy. To zároveň znamená, čo sa týka riadenia, je to možnosť na zlepšenie. Ide o to, že ľudia by mali spolupracovať, aby vypracovali spoločnú dynamiku a v tomto zmysle ten mechanizmus koordinácie, ktorý sa uplatňuje a ktorý sa riadi aktuálnym nariadením, Samozrejme, celé to fungovanie môže byť ešte zlepšené, je dôležité posilniť koordináciu, podporiť mechanizmy medzi národnou a európskou úrovňou. Pevne verím, že sa mi podarilo držať sa stanovený čas. Ďakujem pekne za pozornosť, ďakujem pekne. A pani spravodajkyňa, chcem sa vás pýtať, máte k tomu nejaké komentáry? Zodpovednou osobou vlastne bola An a Angelika. Chcete sa k tomu vyjadriť? Iba by som chcela povedať, že myslím si, že toto je veľmi hodnotný materiál, ktorý sme obdržali. A tá samotná agentúra reagovala na tie návrhy, s ktorými ste prišli. Reagovala na ten model, ktorý ste tam navrhli. Ide o tie princípy, ktoré ste spomínali. Nebolo to pre nich jednoduché, ale myslím si, že to, čo je tu dôležité, je to, že sú tu návrhy, ktoré sa zameriavajú na to, ako národné a európske agentúry spolupracujú. Dôležité je tú spoluprácu zlepšiť a dôležité je identifikovať také oblasti, kde je to možné. Keď sa vytvorí nová agentúra, je nutné na to myslieť. Samozrejme, vieme, že budú nové regulatórne agentúry. Myslím si, že je dôležité sa pohybovať v rámci tých línií, ktoré ste navrli. Merci Anne. Angelika, you want to go? Nech sa páči Angelika. Ďakujem pekne. A ja som sa chcela poďakovať za prezentáciu. Chcela by som túto príležitosť využiť, keďže tu máme obidvoch zástupcov, zástupcov staných agentúr. Keby sa zamerali na tú tematiku tej centralizácie, to je veľmi dôležité z hľadiska tej štúdie. Ďakujem pekne. Výborne, ďakujem pekne. Osobne mm, nemám čas, nemal som čas si prečítať ten dokument. Som si prečítal iba to zhrnutie včera večer a ja si potom veľmi pozorne prečítam zvyšok dokumentu. Musím povedať, že bol to veľmi zaujímavý dokument alebo tie teda informácie. A čo vlastne si uvedomí, že v tejto oblasti, teda v oblasti leteckej dopravy, leteckej bezpečnosti a keď ide o zdravie a, o tú kvalitu liečiv, tak nejde vlastne len 27, o to, že tam 27 e, národná agentúra, vlastne je to 2x27, dalo by sa povedať, to je skutočne prekvapujúce. Takže čo sa týka mm, medikamentov, liečiv, ale aj potravín a potom čo sa týka tej leteckej dopravy, tam sú národné agentúry, ktoré patria pod ministerstva. Takže je dôležité si uvedomiť, že, že tá koordinácia musí byť e, na vysokej úrovni. To, čo je pozitívne, čo vyplýva z toho textu, a vidíme to na základe čísel, že nedochádza často k duplikovaniu činnosti. To je pozitívne. Takže je to pozitívna informácia, ale zároveň je to istá frustrácia, ako vlastne, e, ako vlastne keď sa dala vypracovať táto štúdia, tak sa očakávalo, že tam dochádza veľkému mrhaniu prostriedkov, takže teraz očividne to nie je. No a to, čo je ešte zaujímavé, je to, že tu ide o dve dôležité oblasti a každá z nich funguje úplne ináč, takže tá agentúra pre leteckú bezpečnosť by sa dalo povedať, že má skutočne veľký význam a oni idú podstatne ďalej v svojej oblasti pôsobnosti ako tá druhá agentúra. Takže dobre, že tu máme túto štúdiu, je tu možnosť porovnať fungovanie a samozrejme ráta sa s tým, že by sa malo v tejto činnosti pokračovať. Uvidíme, ako to dopadne s výborom Kokobu a musíme sa e, zaoberať touto oblasťou, vyvodiť z toho a za závery dôležité je si uvedomiť, ako vykonávať kontroly v tom zmysle, aby toto úsilie viedlo k požadovanému úspechu. To znamená, že je nutné vyvodiť závery z hľadiska rozpočtu agentúr, z hľadiska fungovania týchto agentúr, ich rokovacieho poriadku a potom je dôležité samozrejme hovoriť aj o dôsledkoch na vplyv riadenia Európskej únie ako také. Ide tu o kompetencie, ktoré sa presúvajú na európske agentúry. A ide tu o to, že aké úpravy by sa mali vykonať v tej oblasti. Aké krátenie by sa malo vykonať tak na strane rozpočtu alebo personálne vybavenia, z hľadiska národných agentúr. Jednoducho musíme si uvedomiť, že je nutné významne šetriť na, e, v oblasti prevádzkových nákladov, nákladov. A tu ide o to, že žijeme v dobe, kedy každý členský štát chce znižovať svoje prevádzkové náklady a myslím si, že mali by sme ísť pozitívnym príkladom tejto oblasti a ak tam vzniknú nejaké pozitívne návrhy, a práve ide o tú oblasť, kde sa presúvajú kompetencie na Európskej úniu, tak je dôležité si uvedomiť, že tieto prostriedky je nutné e, usporiť. musím to samozrejme vychádzať vždy z porovnania, z porovnania kompetencií Dôležité je, že nedochádza k e, zdvojeniu činnosti, to je skutočne pozitívne, ale vo všeobecnosti sa musíme zabrať týmto aspektom. Nemôžeme na to vynaložiť veľa času, ale asi sa kolegyňa Edith Hercog a potom samozrejme aj Juta. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručná. Ako iste viete, každý rok sa intenzívne diskutuje o agentúrach. Tak je to aj teraz na obidvoch výboroch, tak ako v našom výbore, ako na výbore Kokobu by som chcel navrhnúť, aby sme poslali kolegom z Kokobu tie dokumenty. Myslím, že si to prečili s veľkým záujmom, možno sa z toho nejako poučím ešte pred plenárkou, predtým, ak sa tam bude hlasovať. No a moje stanovisko by som chcela tak stručne popísať. Myslím, že celková správa je veľmi dobrá. To, čo sa z toho môže poučiť, je to, že inštitucionálny rozvoj Európskej únie musí byť prepojený s inštitucionálnymi reformy, reformami na úrovni členských štátov. Myslím si, že to je zo, čo by sa mala poučiť rada. Oni sa musia zamyslieť nad tým, ako fungujú ich inštitúcie, mali by znižovať svoje náklady, teda náklady vo svojich štátoch. Lebo ak tam necháte všetko, čo tam bolo v minulosti, a krom toho ešte tam pridáte európsku úroveň, tak to nebude nikdy fungovať. Dôležitá inštitucionálna reforma v členských štátoch a to je vlastne to, čo by sa malo vykonať po vytvorení európskych agentúr. Ďakujem pekne, to bolo výborné zhrnutie, teraz Juta, ďakujem pekne. Ja som chcela pripomenúť všetkým kolegyňam kolegom to, že čo sa týka administratívnej európskej úrovni, bez hľadu na to, či to ide cez agentúry, alebo prostredníctvom našej administratívy, alebo cez komisiu, jednoducho sme si vzali, že Chceme pôsobiť efektívnejšie, účinnejšie, chceme znižovať náklady. To znamená, keď sme si pozerali tie závery, ktoré sa vyplynuli, tak vidíme, že vlastne všetky agentúry vykonali to krátivo výško 1% v oblasti e, personálne vybavenia. Takže v tomto by sa malo pokračovať v ďalších rokoch, až kým sa nedosiahne to požadované tých požadovaných 5 Ja si myslím, že najprv samozrejme sa musí použiť rada, ja som za to, aby sa čalo od nich. Myslím si, že to, to je dobré východisko, presne ako povedal teraz Edit. A dobrým východiskom je to, čo tu máme ako túto štúdiu, ktorú, ktorú prezentáciu si vypočul. Ďakujem pekne. A teraz Reimer. Ďakujem pekne, čo sa týka rady. Samozrejme, nezdávame sa nádeje, zároveň si myslím, si musíme všetci uvedomiť, že táto diskusia, ktorá sa týka zmysluplnosti agentúr a ktorá sa týka synergických e, efektov a spolupráce medzi európskymi agentúrami a tým, čo sa vykonáva na národnej úrovni, celkovo jednoducho celý tento proces začal príliš neskoro. Preto si myslím, že dnes e, ten proces je dobrý, je to rozbehnuté a musíme sa intenzívnejšie zaoberať jednotlivými bodmi a musíme z toho vyvodiť politické a hospodárske dôsledky. Takže potom, čo som si pozrel túto analýzu a tie závery, som presvedčený, že to, čo sa tu prezentovalo, je rozumné a dôležité je to aj implementovať. Ja som zároveň pevne presvedčený o tom, že nie je možné na úrovni každej agentúry dosiahnuť rovnaké výsledky. výsledky. To, čo sa týka synergie medzi európskymi agentúrami a národnými agentúrami, myslím si, že tam je ešte množstvo práce. Je nutné tú prácu zintenzívniť. Zároveň čakáme, že aj kolegovia v národných parlamentoch eh, odvedú tú istú prácu, potom môžeme hovoriť o rozpočtových aspektoch. No a potom si musíme uvedomiť, čo sa týka subsidiarity, nie sídlo každej agentúry, ktoré sa vytvorilo, dáva zmysel. Napríklad, čo sa týka Cypru, je tam zaujímavá diskusia s ostatnými e, členskými štátmi. Tam sa hovorí o tom, prečo by ktorá agentúra mala byť kde. A tu je dôležité spolupráca s národnými agentúrami, ako aj ďalšími európskymi orgánmi. Musíme si uvedomiť, že v budúcnosti nemôžeme dovoliť dvojitú, trojitú prácu, takže dôležité je tu zohrávať takého sprostredkovateľa, nehodnať všetko paušálne. Viete, že to problém rady potom, ako sa niečo vytvorilo, tak jednoducho sa bránia tomu, aby sa kladli otázky o zmysluplnosti toho, čo sa vytvorilo. Takže je nutné sa k tomu stavať aj pozitívne, aj kriticky, pozrieť si jednotlivé tie, tie e, štruktúry. A potom, čo sa týka administratívnych nákladov je nutné prevziať zodpovednosť, uvedomiť si, čo je nutné vykonať. A v tomto procese môže byť parlament skutočne iba nápomocný. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia. Ďakujem pekne za to, za pochopenie sme nemali venovať viacej času. Rozpráva, ako vy ste skonštatovali, my vlastne sme s veľkou pozornosťou sa vypočuli vaše závery. Mm, sprostredkujeme tieto informácie ďalším zodpovedným výborom a jednoducho táto štúdia sa bude potom v budúcnosti si týkať ďalších agentúr. Ešte raz srdečná vďaka, kolegyni, kolegovia. Teraz by som vám chcel navrhnúť, aby sme sa dostali k bodu, ktorý sa týka rokovania v jadročnom finančnom rámci. To je bod 5 a 6. V miestnosti máme všetkých príslušných spravodajcov, okrem Ann, ktorá zmizla. J'introduis peut-être euh, le, le, le point. Takže dôležité, aby sme tu mali teda všetkých príslušných spravodajcov. Ešte by som chcel povedať, že od našej poslednej schôdze sme mali, tak povedať, dva kontakty s radou. Poprvé, bolo to tesne pred radou pre všeobecné otázky v júli. A vtedy sa uskutočilo aj pracovné stretnutie s príslušným ministrom v rámci cyperského predsedníctva a vtedy som mal možnosť poukázať na to, čo sme vykonali a tam hovorili o tom, aká bola starosť a aký bol problém parlamentu voči rade. Ide o to, že aby sa zabezpečilo to, a vlastne, aby sa zabezpečil to, čo patrí k rozpočtovému e, tomu postupu, rozpočtovému postupu, jednoducho musíme si uvedomiť, že to, čo tu máme, je postup súhlasu a potom ide tu o politický obsah toho, čo je nutné financie, tu ide o právny základ a od Lisabonskej zmluvy vlastne tieto veci sú súčasťou spolurozhodovania, do ktorého je zapojený Európsky parlament, takže to je úplne nový element v porovnaní s rokovaniami minulosti, kde ten právny základ vo väčšine prípadov viedol k záverečnému rozhodnutiu rady bez toho, že by parlament mal nejakú významnú možnosť prísť s nejakými námietkami. Jeden z tých leitmotívov v rámci stretnutí s radou, tu hovorím pre všetkým o dánskom predsedníctve, bolo, bolo pra, bola práve táto skutočnosť a my sme veľmi jasne protestovali ústne, písomne a sám predseda Schulz a sme sa stiažovali u dánskeho predsedníctva. Tu išlo o obsah dokumentu, ktorý dánske predsedníctvo predložilo rade v júni. Mm, ten názov dokumentuje ten balíček o, o rokovaní rozpočtových rokovaniach. No a potom v júli som sprostredkoval dokument cyperskému predsedníctvu. Pripravili ho naše služby. Chcem sa poďakovať za túto prácu. Išlo tam o analýzu toho dánskeho rokovacieho balíka a tam sme rozlišovali medzi tým, čo je súčasťou rozpočtového postupu a čo správneho hľadíka je súčasťou spolurozhodovania. No a samozrejme sme navrhli cyperskému ministerstvu, ministru, ministrovi, aby teda to prehodnotil a aby v budúcnosti to vlastne všetko zredukoval iba na rozpočtový rámec. No a potom koncom augusta predseda Schulz zorganizoval stretnutie kontaktnej skupiny. Bolo to ku koncu parlamentných prázdnin. Ja som sa nemohol zúčastniť, ale kolega Kalfín a niektorí ďalší sa zúčastnili. No a 30. augusta sme potom boli pozvaní do Cypru. Sme sa zúčastnili neformálneho zasadania rady a na tomto zasadaní bolo, bol vlastne jediný bod viacročný finančný rámec. Dánske predsedníctvo už prišlo s tým precedencom, že pozvalo Európsky parlament na neformálne zasadanie rady. Teraz to bolo dôležitejšie, zaujímavejšie, lebo um, tu sa dosiahol určitý pokrok v rámci tých príprav rokovaní. Samozrejme, v rámci samotné rokovania ešte neprebehli ako také. No a ministri sa stredli do obena bez našej prítomnosti od 10. do 12. a potom my sme sa k ním pridali na pracovný obed, tam išlo o metodické otázky a časový plán. Potom o 15. sme hovorili o samotných obsahoch. No a teraz dva aspekty. Na jednej strane bola metodika, na druhej strane časový plán. A teraz to je metodika. Pretože poprvýkrát sa to ministri 27 členských krajín zúčastnili zastúpení 23-24 a oni objavili tento problém, objavili to, že treba rozlišovať medzi legislatívnym a rozpočtovou oblasťou a zistili, že tieto problémy vlastne vyvstávajú aj vo vzťahu k ním, k ich vzťahu k ostatným formáciám ministerskej rady, či už v oblasti polnohospodárstva. Tam napríklad chceli povedať, že naša delegácia vôbec nemá mandát na to, aby sa, k oblasti, aby sa vyjadrovalo k téme greeningu alebo podpor alebo k nejakým konvergenčným pravidlám, pokiaľ ide o dotácie viazané na množstvo hektárov. Takže treba povedať, že ani my sme nemali mandát na to, takže v podstate ako by sme boli mohli stanoviť nejaký term, nejaký strop, kde vlastne vôbec o tom ešte predtým nehovorili. Takže vidíte. Dve hodiny, celé dve hodiny sme sa zaoberali iba touto metodickou otázkou. 10 ministrov sa k tomu vyjadrilo a podporili našu, naše stanovisko. Komisár Levandovský mimochodom taktiež. Neboli tu žiadne formálne závery, pretože vlastne to bola neformálna rada, avšak predseda rády, minister Magojanis, na môj návrh akceptoval budúci týždeň prísť do Štrasburgu a my mu tam predložíme znenie textu, v rámci ktorého písomne ukotvíme to, čo vlastne sa tu z tejto našej neformálnej diskusie stanovilo, pokiaľ ide o metodiku. A všetkým patričným výborom a delegáciám ostatných výborov, ako aj ostatným združeniam odborného charakteru Rady ministrov. Stanovíme za úlohu vyrokovať právne, pravi, právne záväzné pravidlá. Bez toho, že by sa uvádzali čísla, teda všetko sa uvedie len číslanie a na začiatku dnešného zasadnutia sme vlastne týmto začali. Hovorili sme o tom a takto vlastne budeme hovoriť o stanoviskách ostatných výborov. My jednoducho nechceme br- brzdiť túto problematiku, my práve dávame zelenú. A chceme si celkom presne pozrieť, ako to bude vyzerať s pracovným plánom našich parlamentných výborov, ako aj formácií rady ministrov, na to, aby sa celá záležitosť urýchlila. E, mohli, podarilo sa nám konkretizovať oblasti, v rámci ktorých parlament už prácu ukončil. Rada však ešte stále zaostáva až do decembra. Potom sú to aj veci, kde zasa rada ukončila svoju prácu a my ešte nie sme pripravení, takže pokúsime sa to navzájom zosúľadiť. E, medzi časom e, sme sa v ten istý deň dozvedeli, a to bolo čistou náhodou, že predseda Van Rompuy, na rozdiel od doterajšieho plánovaného postupu, nezamýšľa zúč- osloviť tému viacročného finančného rámca a chce summit oktobrový venovať výlučne téme kríze a bankovej krízy. A potom budeme mať ešte ďalší summit, to by bolo v novom, novembri 21. až 23. a na tomto summite až by sme sa venovali na úrovni samitu preskúmanie otázky viacročného finančného rámca. Ideálne by bolo, ak by sme vtedy na Rade Euró- na Európskej rade sa nám podarilo dosiahnuť určitý koncenzus alebo dotiahnuť veci do konca, aspoň z politického hľadiska by sme to mohli ukončiť, z právneho hľadiska to vyzerá úplne inak, ale politicky treba povedať, že všetky tieto možné názory treba zosúľadiť. Či sa nám to podarí dosiahnuť, to zatiaľ ešte vôbec nevieme. Avšak my, aspoň za nás, za našu stranu, môžeme povedať, že chceme urobiť všetko to, čo máme a môžeme, aby sme to v rámci stanoveného limitu dosiahli. Takže v rámci tohto stanoveného plánu už je určitý posun, budeme ho musieť brať do úvahy. Rada pre všeobecné otázky v októbri sa bude výlučne venovať tej téme, ktorá súvisí s prípravou oktobrového samitu a tam nejde o VFR. Až po rade e, a po samite e, rady v oktobri zasa Rada pre všeobecné otázky, kde je stanovené iba jedno zasadnutie, zatiaľ sa bude zaoberať aj témou VFR. Ministerská rada, pokiaľ ide o obsahovú otázku, nie zaznamenala žiadny pokrok. Hovorím to tak vo všeobecnosti, pravdacovia to môžu doplniť pretože z obsahového hľadiska vlastne sa poukázal, vyvstalo z toho celého to, že zatiaľ sme ešte stále na východiskovej pozícii, kde sme boli vlastne už pred 11 mesiacmi, v oktobri roku 2011. Čiže na jednej strane máme tie krajiny, ktoré mm, sú zgrupené zo skupení priatelia kohezie a ostatné, ktoré sú zasa v skupine E, z tej skupiny lepšie využenia finančných prostriedkov a, a potom tu ešte máme fanúšikov komisie, v podstate priatelia pridanej hodnoty Európskej únie, ale to sú protihodné, protichodné tendencie a tie pozície sa skutočne asymetricky nedajú zosúľadiť. Takže komisia mm, zasa ako taká zostáva odhodlaná a trvá na svojich návrhoch a predseda Barózo to mimochodom predsa už len aj písomne označil, teda aké sú tu konkrétne problémy, pokiaľ ide o hospodárskú koheziu, aké bude ťažké zosúľadiť tieto jednotlivé protichodné názory. Ako som už povedal, tu znamenali sme žiadnu zmenu. Nová nové predsedníctvo predložilo 5-stranový dokument a jediná nová odvolávka ktorú my nepokladáme za pozitívnu, je tá, kde sa uvádza, že politická vyváženosť medzi oboma kategóriami, teda tých zoskupení krajín, pravdepodobne skončí tak, že budeme musieť hľadať kompromis a tento bude musieť ísť ďalej, než len pohybovať, pohybovať sa na povrchu. Tento podpovrchový kompromis, e, bolo ne, to bol práve terminus, proti ktorému sme sa my otočili, pretože my sa chceme uberať skôr paušálnym riešeniam. Takže ešte posledný bod z mojej strany. Obsahového hľadiska treba povedať, že je dosť prekvapujúce, ale chvala Bohu je to tak, že táto diskusia o reforme vlastných prostriedkov bude prebiehať aj naďalej. A nakoniec každá delegácia bude mať možnosť pri spoločnej diskusii sa vyjadriť za využívanie vlastných prostriedkov, každý sám za seba, ale predsa len budeme podporovať tú myšlienku reformy. Niektoré krajiny podporujú myšlienku transakčnej dane a že to chcú zaviesť prostredníctvom posilnenej spolupráce to sa považovalo od samého začiatku za samozrejme, avšak nepočul som žiadnu delegáciu, ktorá by bola kategoricky proti takejto spolupráci. To znamená, nebude tu problém. A pokiaľ ide o nové predsedníctvo, Európska komisia bola týmto predsedníctvom vyzvaná v tom zmysle, aby sa vo všetkých hlavných mestách poukázalo na to, ako to bude vyzerať s druhou časťou tých návrhov, ktoré sa týkajú vlastných prostriedkov, to znamená zdrojov E, dane z pridanej hodnoty. To je niečo, čo sa ešte neurobilo, to sa bude musieť ďalej rozvinúť. Čiže toľko k správe. A takto to musíme vnímať a v tomto kontexte apelujeme na našich spravodajcov, že aké závery z toho my dokážeme vyvodiť, pokiaľ ide o, o našu vlastnú prácu, pokiaľ ide o ďalšiu kontaktnú skupinu, kde budeme o tomto hovoriť. Vlastne sme informovali aj predsedu parlamentu Šulca. Teda ide o ten posun zo strany rady. Chceli sme z technického hľadiska už v októbri byť pripravení na to, aby sme našu predbežnú správu mohli prijať, teda aktualizované, aktualizované stanovisko parlamentu, znamená ešte predtým, než sa vyjadri rada. A to bolo z našej strany zamýšľané už v mesiaci október, ale my tu vo výbore pre rozpočet sa k tomu jedeme ako prvý a potom to pôjde aj do pléna. Avšak zatiaľ nie je v našom záujme vyložiť karty na sol príliš rýchlo, keď sa jednoducho rada vôbec nerozkývala. My potrebujeme zatiaľ zatajiť naše stanovisko, pretože momentálne nie sme na rade my. A komisia zatiaľ trvá na svojom, avšak keď sa veci pohnú, keď sa to celé pohne, keď rada konečne zareaguje, tak parlament musí byť pripravený sa na tento rytmus adaptovať a nesmie jednoducho sprostredkovať taký dojem, že my by sme tu niečo hatili. Chce niečo k tomu niečo povedať? Ivajlo Reimer, niekto iný? Jean-Luc? Nikto nič momentálne? Nejaké otázky? Takže takto veci vyzerajú dnes. A posledný bod, čo vám tu takisto nie je. Niečo, čo budeme musieť zohľadniť, ja ešte neviem teda síce v akej forme a podobe, je aj to, že sa uberáme cestou rizika, že by rokovania o VFR, že by sa to prelínalo s hlasovaním o rozpočte 9. november je dátum hlasovania o rozpočte pred e, summitom 21. ale našim partnerom je Mavrojanis, pokiaľ ide o VFR, pretože vedie Radu pre všeobecné záležitosti, ale zároveň našim partnerom aj pokiaľ ide o diskusie o rozpočte. E, a je rovnako jasné, že pokiaľ ide o právny rozpočet 2012 a generálny riaditeľ pri rozpočet už nás poctil svojou prítomnosťou, takže môže ma poopraviť. Ja však považujem za celkom zrejme, že pokiaľ ide dodatočné platobné záväzky, ktoré komisia ešte predloží v dodatočných rozpočtoch, ktoré budeme musieť ešte preskúmať, budeme musieť už v októbri sa venovať otázke dodatočných pladeb. To znamená, pokiaľ ide o stanovenie termínu, kde budeme hovoriť o rozpočte a kde budeme hovoriť o financovaní viacročného programu ITER, ktorý je taký dôležitý práve pre zelených a tým, čo vlastne sa udeje v tom období 2014-2020. Tu je prirodzene politické prepojenie a mala by sa tu javiť aj určitá kontinuita. Momentálne sa tomu ešte zatiaľ stále nevenujeme. Avšak každý na to myslí. Je, sa, je to absolútne jasné, že na to, aby sme dosiahli lepšiu politickú klimu, že je lepšie a bolo by lepšie, ak by sme sa pri diskusii o preskúmávaní návrhov pre rozpočet 2013 sústredili práve na detaily tejto otázky a jednoducho by sme vychádzali z toho, že obdobie 2014 až 2020 je už iná záležitosť, iný proces. Pokiaľ ide o disciplínu, šetrenie, ktoré sú pre nás takými potrebnými pre rok 2013, v rámci tohto celého budeme musieť sa naučiť byť otvorenejší a príjmať tie výzvy tohto desaťročia, ktoré, ktoré musíme čeliť. Avšak, keď tie čísla skutočne budú také strašné, tak to môže mať aj celé, celé nejaký iný kontext. Myslím, že dnes 6. septembra nemá žiadny zmysel na to, aby sme hovorili o všetkých možných hypotézach. Pozrime sa na to všetko tak ako to bude prichádzať krok za krokom, jedna vec za druhou. Ďalším krokom pre nás, pre VFR, bude príprava a preskúmávanie dočasnej správy, priebežnej správy a uvidíme, že čo nám prichystá znovu nové predsedníctvo rady a v rámci tohto dokumentu, ktorý pre, sa pripraví na Európsku radu, či to budeme teda už nazývať ten negociačný box alebo nejako inak, či sa tu presadia z metodického hľadiska aj naše požiadavky alebo nie. Budúci týždeň sa stretneme s ministrom Mavrojanisom a vlastne budeme hovoriť o týchto modalitách práce celkom jasne aspoň za našu stranu to predložíme takto celkom jasne. Minulý týždeň sme zaznamenali väčšiu, väčšiu radu kompromisov, takže ak nie sú žiadne otázky, máme ešte jeden bod na dnešnom programe a tým je predstavenie správy Trautmann, pokiaľ ide európsky semester. Pán Kotiny mal nahradiť pani Trautmann, ale bude hovoriť ale Ďakujem pekne, takže som to ja, ktorá nahradí Katrin. Mám tu niekoľko poznámok, ktoré mi poslala. Urobím to teda po francúzsky, bude to ľahšie pre všetkých, aspoň teda pre mňa. Chcela by som chcela ospravedlniť pani Trátman, že to nemôže byť, na to, aby som predstavila tento, túto správu o európskom semestri, toto stanovisko. A Treba povedať, že diskusia je zaujímavá, dôležitá aj pre parlament vo vzťahu k celkovému, celkovej oblasti univerzitného akademického života. Ja sa pokúsim tie myšlienky pani Trautmanovej zosumarizovať. V prvom rade by som chcela jasne poukázať na to, že toto stanovisko musí byť priamo integrované do správy Gozens podľa článku 50 nášho rokovacieho poriadku, keď budú uzatvorené práce v našom výbore. Je potrebné, aby európsky semester bol demokratizovaný. Z toho vychádza aj pani Trautmanová. Ide tu o vytvorenie užších kontaktov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami a potrebujeme na to veľkú konferenciu podľa článku 13. Je tu o stabilitu a správu v Európskej únii a v tomto kontexte poukazuje pani Trautmann na to, že akú úlohu zohráva náš výbor a výbor EKON, pretože výbory národných parlamentov majú byť do toho takisto zaangažované, pokiaľ ide o ich stanovisko. Venujú sa tu napríklad aj takým témam, ako je program, viac väčšinové rozhodnutia, Napríklad týka sa to takých krajín ako Francúzska, teda krajiny, odkiaľ pani Trautmanová pochádza. Už dnes do poludnia sme hovorili o jednej záležitosti, pani Trautmanová to povedala taktiež, že od rady očakávame, že by právomoci záväzkov jednoducho boli stanovené v tom zmysle, aby sa pokryli celé tieto oblasti. A pokiaľ ide o Pokiaľ ide o platby, tak tieto takisto musíme pozorne pozorovať. Takisto tu je ešte aj téma európska pridaná hodnota. Musíme využívať ten význam európskeho semestra. Predsa potrebujeme investičný rozpočet a musíme sa takisto aj pýtať otázku, máme to v bode 9 stanovené, že ako môžeme národný príspevok zohľadniť v kontexte investícií, pretože to je určitý deficit. Takže to sú to je krátka sumarizovaná verzia toho, čo pani Trautmanová vo svojom stanovisku objasnila. A ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Je to veľmi dôležitá téma. Sú nejaké pripomienky, otázky, komentáre? Nie? Výborne. Chcel by som vám pripomenúť ešte to, že v rámci tejto správy máme lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov budúci týždeň 10. To znamená, máme ešte 4 dni a budeme hlasovať na našom zasadnutí 19. tak, aby Ekon 8. oktobra mohol hlasovať tiež a celé sa to dostalo na plenárku v októbri. Bude to zaujímavý týždeň, pretože vlastne dvakrát v jednom týždni budeme hlasovať na plenárke. Končím, hlas, končím myslím zasadnutie a koordinátorov ešte požiadam, že by zostali v miestnosti nakrátko. Musíme rozdať niektoré správy. Končím toto dnešné zasadnutie. Ďakujem. Ja, ja. Ah,